Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto... Dobrý deň všetkým. Dobre popoludne. My začneme dnes s našim zasadnutím a, a toto zasadnutie sa bude priamo prenášať vo webstreame. Takže začneme s prijatím programu rokovania. Majú, má, niekto nejaké, má niekto nejaké poznámky alebo pripomienky? Pokiaľ nie, tak eh, bolo tu z EPP eh, a eh, spravodajca k európskemu zatýkaciemu rozkazu Laurent Vince navrhovala pána Šarkova. Politická skupina SND eh, navrhla Vladisa Čiočaviča ako koordinátora pre európske mechanizmy pre byrokraciu základné práva, čo sa týka stanoviska, ako Eh, zápis AFET INTA, dohoda so Spojeným kráľovstvom z 31. januára. Tam, sa, eh, tam bol AFKO výbor, výbor informovaný, nebolo spoločné stanovisko, ale eh, uznesenie z, vypracované spoločne výbormi. Ide o AF, predsedu AFETu a ide tu o to rokovanie 30. januára. Eh, predseda AFETu uh, um, teda um, zaslal list con il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord a Strasburgo il 12 febbraio 2000. Takže Spojené kráľovstvo eh, Spojené kráľovstvo 12. február 2020 potom máme ešte eh, oznámenia týkajúce sa eh, odporúčaní koordinátorov. Mm, počas ich zasadnutia 28. januára 2020 sa eh, zhodli na nasledovnom. Takže ehm, správy e, týkajúce sa nelegislatívnych správ EPP. E e, spravodajca ešte bude stanovený, potom európske voľby E, nadnárodné zoznamy e, špičkových kandidátov Renew Europe. E, spravodajca ešte bude navrhnutý Pascal Durán. Dialóg občanov GUE NGL. Spravodajca bude stanovaný. Stanovenie etického orgánu Zelený EFA. Spravodajca Daniel Freund. Legislatívne správy z vlastnej iniciatívy. Reforma volebného aktu, volebného práva po správe o bilanci európskych volieb, napredovanie ratifikačného procesu textu medzi parlamentom a radou e SD. Spravodajca ešte musí byť vymenovaný. Potom e, e, implementačné správy, analýza, článok 50 zmluvy o EU, EPP, spravodajkyňa je pani Danuta Hübner, potom výbor E, pre e, e, teraz sú tu navrhnutí dvaja kandidáti pre osobnosti na vysokej úrovni, Lorenzo Ceza, Christine Berger, čo sa týka ombudsmana. Tam ide o preskúmanie súčasného statutu. Dohodli sme sa, že spravodajca spolu so tieňovými spravodajcami e, začnú e, dialog s komisiou a radou, aby sa dopracovali k e, neformálnej dohode, ktorá by mohla viesť k novej správe a novému návrhu parlamentu. Čo sa týka správy, teda žiadosti Eh, na výbor ETI, eh, čo sa týka zahrnutia, eh, aby ETI bol zahrnutý do rokovaní s radou a koordinátormi, ale nie sú tu žiadne špecifické kompetencie PETI. Predsedovia takisto navrhli že správa Ekon, revízia E, rámca pre e, lepšie zapojenie Európy, ekonomika, e, zlepšenie transparentnosti a demokratickej zodpovednosti pre skupinu GUE. Tam ešte bude navrhnutý spravodajca. Teraz, čo sa týka aplikácie pravidla 57, koordinátori sa rozhodli vypracovať správu z vlastnej iniciatívy E, demokratický projekt, e, parlament zašle špeciálny výbor, osobitný výbor, aby sa zaoberal e, interferenciami v európskych voľbách. Koordinátori sa dohodli na tom, že stanovisko výboru AFET INTA o budúcich vzťahoch s Veľkou Britániou, čo sa to prideli EPP, Danuta Hubner, bude navrhnutá za spravodajkyňu ďalej služobné cesty Rozhodlo sa, že sa zruší plánovaná cesta do Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť. Namiesto toho sa pozvú zastupcovia na výmenu názorov eh, na stretnutie do výboru. Koordinátori sa rozhodli, že odložia cestu do Polska na druhý semester tohto roka. Vzhľadom na kampaň pred voľbu kapátora prebehne 10, dovolie, ktoré prebehnú 10. a možno 24. mája. Ak nebudú námietky, budeme považovať e, tieto návrhy za odsúhlasené. Dovolte mi takisto oznámiť, že tieto protokoly máte e, predložené, to je zo 4. a 9. decembra 2019, pokiaľ nemáte žiadne pozmeňovacie návrhy, pred, ktoré by ste predložili po, e, do ukončenia tohto zasnutia, tak sa považujú za schválené. Potom ideme ďalej s celkovým rozpočtom, rozpočtovým plánom pre rozpočtový rok 2021. Ako viete, je plánovaná výmena, výmena skúseností a výmena názorov eh, s Pilom Laru Turom, eh, generálnym eh, správodajcom výboru pre rozpočet pre rozpočet pre rok 2021. Čo sa týka prijatia tohto rozpočtového plánu 2021 e, e, platia tieto pravidla potom, ako nám pán Rotor niečo k tomu povie, potom dostanú koordinátori e, slovo, na to, on bude odpovedať na ich poznámky a potom predstavíme text a moje stanovisko, ktoré som k tomu vypracoval pán Larutu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem za to, že sa môžem stretnúť eh, s poslancami vo vašom výbore. Vy nie ste príliš rozpočtový výbor, ale ste veľmi politický výbor a rozpočet rozhodne je politická záležitosť. Nebudem vás teda zabalovať číslami. Naozaj sme sa teraz ocitli v politickej um, chvíli. Viete, že prebiehajú zásadné stretnutia. Minulý týždeň prebehla v Mnichove významná konferencia, medzinárodná konferencia o bezpečnosti. Um, a ukázalo sa, že Európa vlastne bola rozatrieštená a v kontexte iných veľmocí Číny, USA išlo o to, či Európa je schopná chopiť sa nového projektu. Tento týždeň uh, to vyzerá tak, že Európa nie je schopná sa dohodnúť na novom rozpočte. Vyzerá to tak, že summit, summit skončí uh, zlyhaním. Ak mám teda hovoriť pomalšie, tak poprosím o trochu viac času. Teda ocitáme sa v zásadnej chvíli pre Európu. Nie je náhoda, že máme v pláne zorganizovať e, veľkú diskusiu o budúcnosti Európy a chceme teda konkrétne e, popísať, e, akými spôsobmi chceme naplniť budúce plány. Projekt Schumana Adenauera bol postavený na pevných základoch. Teraz je otázka, či je schopný tento projekt prežiť do budúcna v takej podobe, ako bol vytvorený. Tých pôvodných 15 eh, krajín pred 60 eh, rokmi eh, to bolo teda Združenie uhlia a ocele a teraz to môže byť Združenie klímy a zamestnanosti. Pred 13 rokmi sa začala v tomto smere už vyvíjať iniciatíva. Myslím, že otázky klímy a zamestnanosti naozaj budú kľúčové do budúcna. Myslím, že diskusie o budúcnosti Európy teda prebehne v tých najoptimálnejších podmienkach, ak budeme schopní dovtedy odhlasovať rozpočet, tak aby Európa nevyzerala byť nerozhodná, neschopná rozhodovať jednotne. Ja som bol v decembri v Madride na klimatickej konferencii. Vieme, že s Trumpom je veľmi ťažké dosiahnuť medzinárodnú dohodu. Všetci sa pozerajú na Európu. Všetci sú zvedaví, či sa Európe podarí presadiť všetko, čo je obsahnuté v ekologickom dohovore. Ak áno, tak to bude vynikajúce, ale ak nie, ak Európa nebude schopná financovať Green Deal, zatiaľ nikto nevie, ako sa tam má odfinancovať, to bude znakom, že Európa robí len prázdne sľuby a nie je schopná ich splniť. Teda otázka rozpočtu rozhodne je veľkou politickou výzvou aj rozpočet vo všeobecnosti, aj rozpočet ekologického dohovoru. Otázky klímy sú zásadné. Som veľmi rád, že pani von der Leyen, celá komisia aj celý parlament to vnímajú ako prioritu pred dvoma mesiacmi som bol v Bamaku v Mali a tam sme sa dozvedeli, že to sucho v regióne Sahelu e, je naozaj nevýdané. Za poslední 1600 rokov najhoršie, aké vôbec zažili. E, už si to vyžiadalo tisíce úmrtí v Afrike. To sú teda jasné obete klimatických zmien. E, viete, že v CO2 pozorne sledujú vývoj CO2 v atmosfére Spojených štátov amerických a neustále e, sa to zvyšuje. V nedelu, keď som e, sa pozrel na tie najaktuálnejšie čísla, je to úplne absolútne katastrofálne. CO2 v atmosfére rastie trojnásobne rýchlejšie ako v 60 rokoch. Dalo by sa teda predpokladať, že so všetkými Mm, summitmi COP 21, 22, 23, všetky tie dohody, ktoré sa uzavreli, že sa to predsa len trošku spomalí, zastaví. Nie, vôbec nie. Je to horšie ako kedykoľvek predtým. E, teda narastá to CO2 trikrát rýchlejšie ako v minulosti. E, my teda v rámci Green Dealu chceme znížiť o polovicu objem CO2 v atmosfére. Do konca 2050. roku chceme aby sa to podarilo, to si vyžaduje konkrétne plány. Už 40 rokov nás veci upozorňujú. V roku 1979 prebehla konferencia v USA, kde padli prvé upozornenia a myslím, že ešte stále nie je neskoro. Spamätať sa pani von der Leyen a povedala, že v najbližších 10 rokoch sa príjmú rozhodujúce kroky. A ten rozpočet VFR je naplánovaný na 7 rokov. Ja som spravodajcom na rozpočet na budúci rok a toto všetko bude kľúčové. Aj dvor auditorov sa vyjadril, že nie od, o 15 rokov je treba nájsť financovanie, už od budúceho roka sa to musí finančne vykryť. Komisia tvrdí, že občania očakávajú Európu, ktorá bude mať budúcnosť. Všetci požadujú sociálnu spravodlivosť, kvalitu. Ak teda budeme schopní odfinancovať ekologický dohovor, tak sa tým vytvoria aj pracovné miesta v sektore stavebníctva, verejnej dopravy, plnospodárstva vo všetkých našich krajinách. Ja som dnes eh, hovoril s polským poslancom. Vo všetkých krajinách je problém, ako financovať transformáciu. Každá krajina je svojská, ale všade je otázka financovania relevantná, najmä financovanie ekologického dohovoru. Môžeme teda vytvoriť 5 miliónov eh, pracovných miest Vďaka tomu tým sa zvýši kúpna sila všetkých. Ja som sa stretla s niekým, kto povedal, že už 15 rokov žije v sociálnom bývaní, odiluzolovali budovu, je to o mnoho e, pohodlnejšie. V lete mi nie je už tak horúco, v zime mi nie je tak zima a každý rok ušetrím 800 eur na kúrení. To nie je nejaký poslanec, nejaký podnikateľ, e, je to úplne bežný človek, ktorý e, skonštatoval, že každý rok ušetrí 800 eur eh, na kúrení vďaka zatepleniu budovy. Teda vidíme, že to prináša eh, veľké výhody občanom. Ako teda tieto plány financovať? Pani von der Leyen vyslovila analógiu s Kennedym. Zvolili sme si ich, eh, že pôjdeme na mesiac. Teraz ide práve o takýto moment. Ide o to, že naozaj chceme vyslať niekoho z nás eh, na mesiace eh, touto zelenou ekologickou dohodou. Eh, nie o 15, ale o 5 rokov. Teda respektíve, keď sa Kennedy rozhodol vyslať niekoho na mesiace, tak rozpočet NASA z 15 násobil vtedy. A my vlastne ani nežiadame 15 násobok, žiadame 5 násobok. Keď hovoríme o ekologickom dohovore, vlastne je to analógia na New Deal Roosevelta. Roosevelt eh, to nie je len schopnosť vyjadrovania, je to efektívne rozhodovanie. Eh, v priebehu troch mesiacov eh, presadil 15 zásadných reforiem, úplne prepracoval politický systém a obe snemovne zasadali v jeden deň, dopoludne aj popoludní a federálny rozpočet sa trojnásobil. Bol Kennedy blázon, bol Roosevelt blázon? Nie. Všetci sa domnievajú, že Kennedy a Roosevelt boli vynikajúci lídry, ktorí dokázali posunúť svoju krajinu vpred. Teda dnes ide o to, ako konkrétne e, postupovať, e, izolovať budovy, reformovať verejnú dopravu, ďalej uzatvárať partnerstvo s Afrikou, aby to bolo dostatočne finančne kryté. Dokument zo 14. januára Európskej komisie je veľmi zaujímavý, pretože e, je paradoxný Európska komisia tvrdí, že ak chceme uspieť s Green Dealom, vyžaduje si to niekde medzi niekde eh, zhruba 260 miliard eh, každý rok. Teda zároveň si to vyžaduje eh, o mnoho viac miliard navyše a pritom vidíme, že v rozpočte e, sa prostriedky škrtajú. A preto všetky politické skupiny v parlamente odmietajú takýto rozpočtový návrh. Teraz sa teda hovorí o klimatickej banke, ktorá možno bude mať 16 miliárd v prostriedkoch navyše, ktoré bude môcť prístupniť. A je tu nádej, že sa to znásobí nejakým spôsobom, ale nikto nevie presne ako. Teda ak sa k tomu chceme seriózne postaviť, tak eh, vlastne ten dokument komisie sa posúva do dvoch rovín. Jednak eh, to, čo chceme dosiahnuť, o niekoľko stoviek miliard, ale v krátkom merele máme toľko to oveľa menej. Ja teda budem potrebovať eh, spolu s výborom pre rozpočet pomoc a podporu všetkých ostatných výborov, ak teda chceme sa posunúť naozaj na úroveň ambícií ekologického dohovoru, v rámci rokovania o VFR si musíme uvedomiť, že tie sumy musia byť primerané cieľom Nechcem zachádzať do podrobností, ale všetky tie zdroje emisí CO2, teda konkrétne odkiaľ pochádza CO2 v našich krajinách, aké programy už existujú, toto všetko musíme vyhodnotiť, vyhodnotiť, čo sa osvedčilo, čo sa neosvedčilo a potom, aké nové programy budeme potrebovať, aby sme rozšili toto úsilie na všetky oblasti. Vlastne v dvoch oblastiach sa to bude sústreďovať. Jednak znižiť polovicu eh, emisie CO2 do 10 rokov a tiež prispôsobiť sa čoraz väčším zmenám klímy. Vidíme dôsledky v Európe, v, eh, v Španielsku, v Holandsku, prejavy klímy, ale aj v Afrike. Musíme eh, vyvinúť nejaké mechanizmy prispôsobenia, aby sme vedeli zareagovať nielen tu v Európe, ale eh, aj globálne. Európa, Afrika, to sú susedné kontinenty, ktoré majú spoločnú budúcnosť. Ste, že bude sa rokovať o rozpočte na budúci rok, aj o VFR. Chceme, aby to boli čo najambicioznejšie rozpočty. Vo výbore pre rozpočet sa zameriavame na nové zdroje. Vieme, že ak chceme vyšší rozpočet eh, na klímu, bude si to vyžadovať vyšší rozpočet, najmä aby boli k dispozícii dotácie, ak dajme, chceme, aby každá rodina si odizolovala svoj dom, aby sa izolovali verejné budovy, školy, univerzity divadla. Nemôžeme čakať, že si to rodiny alebo samozprávy zaplatia z vlastných vrecák. Dnes mi jeden polský priateľ povedal, máme 13 baní, uholných baní a aby sa predišlo sociálnej katastrofe, bude si to vyžadovať 500 miliónov za každým, pre každú jednu baňu. A bane nie sú len v Polsku, tieto uholné bane sú aj v Nemecku, aj v iných krajinách. My ako parlament presadzujeme teda problematiku vlastných zdrojov a vyjadrili sme sa, že nie sme ochotní odsúhlasiť viacročný finančný rámec, ak sa neposunie e, dynamika vo veci vlastných zdrojov. Členské štáty e, zatiaľ e, sa k tomu stavajú zdráhavo, ale otázka vlastných zdrojov by vlastne im pomohla bez toho, aby museli oni navyšovať svoje príspevky do rozpočtu. Týka sa to najmä tých najvýznamnejších placov, teda Francúzska a Nemecka. Tie vlastné zdroje, to je jedna stránka. Potom e, treba prehodnotiť, ako využiť iným spôsobom peniaze od Európskej centrálnej banky. Musíme rozšíriť diskusiu. Viete, že centrálna banka ohlásila koncom roka 2014, že chce vytvoriť e, tisíce miliárd. Odtedy sa e, vytvorilo 2600 miliárd za 4 roky. A pani Lagardová hlásila, že 240 miliard sa vytvorí v tomto roku. Teda klimatická banka, ak ju chceme naozaj vytvoriť, očakáva sa, že poskytne 16 miliard v požičkách každý rok. Možno ešte viac. Tento rok 1200 miliard eur je k dispozícii Európskej centrálnej banky. Každý mesiac centrálna banka sa rozhoduje, čo s tými peniazmi urobí. Teda jedna z úvah v výbore pre rozpočet a v výbore EKON sa pohybuje zhruba v tých dimenziách, že nechceme sa utiekať ku špekuláciám. Iba 11 eh, z tých peňazí eh, sa z kvantitatívneho uvoľovania posunulo do reálnej ekonomiky, zby, zbytok išiel k špekuláciám a každý mesiac finančné trhy sa posúvajú na nové rekordy. Je to teda riziko ďalšej finančnej krízy. Ak sa teda bude pokračovať k kvantitatívnom uvoľovaní, môže to mať za následok krízu, alebo my, parlament, sa môžeme vyjadriť, že tieto peniaze nemôžu tiesť kam, nemôžu ísť do rúk špekulantom. Je treba, aby sa z toho financovala práve táto klimatická agenda. Zjavne pani Lagardová je ochotná nás počúvať. Už dvakrát v priebehu dvoch týždňov prišla na stretnutie do Európskeho parlamentu a vyjadrila sa, že je ochotná nás počúvať. Mais c'est à nous, le Parlement, de faire des propositions vraiment nouvelles et de, faire, et de mettre la pression. Une autre proposition. E, ďalej, financovanie Marshallovho plánu. Tých 16 miliard to nepostačí na to, aby sme odizolovali všetky domy, všetky budovy, všetky školy vo všetkých krajinách. Bude potrebné to rozdeliť. 200-300 miliard každý rok zhruba bude potrebné e, najvyššie. Ďalej, či sme schopní získať si nové zdroje, vlastné zdroje, tak aby sa zohľadnilo, dajme tomu to, čo sa deje v kontexte protestov žltých viest vo Francúzsku. Musíme teda reagovať e, na to, čo sa deje členských štátoch 30 eh, alebo 40 rodín je vo finančných ťažkostiach, eh, vo mínuse každý mesiac, eh, nemôžu si ušetriť ani euro. Nemôžeme ich teda prinútiť, ak sa zvýšia dane, všetci vyjdú do ulic. To bude znamenať, že budeme žiadať od tých najchudobnejších, aby prispeli do rozpočtu, ale je tu iné riešenie. Môžeme zaviesť dane, ktoré nezaťažia tých najslabších v spoločnosti my teda pracujeme s 5 šiestimi rôznymi zdrojmi vlastných zdrojov, jednak eh, daň z kerozínu, takisto ako platíte eh, dane z benzínu a nafty, takisto sa zdaní aj eh, kerozín. Ďalej daň z plastov, aby sa znížila spotreba plastov. Ďalej daň z CO2, teda také uhlíkové clo na hraniciach. Mario Monti sa vyjadril, že Európa zomrie, ak budeme pokračovať v politike eh, daňovej konkurencie. Ja keď som bol malý, eh, eh, príjmy sa zdaňovali vo výšku 45% a postupne sa znižujú tie dane, aby sa konkurovalo susedom. Teraz je to na úroveň 19%. Pri tom a príjmy a taktiež príjmy z dividend stúpajú dokonca exponenčne. Samozrejme, to je pozitívne, ale kam to všetko ide? tieto príjmy nikto nie je ochotný sa o ne deliť e, s bežnými ľuďmi, e, obohacujú sa z toho iba trhy. Uteká to z reálnej ekonomiky a stráca sa to. Je teda znepokojivé pre občanov, keď vidia, že e, tie dividendy rastú a pritom sa neprejavujú nikde príjmy v spoločnosti. Donc voyez, cette courbe, elle est assez... Táto krivka naozaj je veľmi e, pôsobivá. E, tu je znázornený vývoj dividend, e, kleslo to, teda daň z dividendov klesla na 19%, pritom v USA tam pôvodne v čase Roosevelta to bolo na úrovni 38%. Roosevelt, keď eh, nastúpil do funkcie, zistil, eh, že všetky pokladnice sú platné len za 4 mesiace. On zaviedol federálnu daň eh, z kapitálových príjmov a zaviedol to na úroveň 38 Akcionári sa hnevali niekoľko mesiacov, ale ona tam trval, chcel, aby mohol financovať svoj New Deal. Zaviedol takúto federálnu daň. A keď vidíme, že v USA to nie je marxistická krajina, to nie je nejaká soviet, sovietská krajina, od Roosevelta až k Trumpovi e, bola tá daň na 38% a u nás je to na 19%. Teda e, toľko zhruba k tomu, že máme predstavu, čo by sa dalo vyvinúť. Ja som pôsobil mnoho rokov v súkromnom sektore. Tam nás motivovali k tomu, aby sme sa na veci pozerali z iného uhla, aby sme zmenili zmýšľanie. Myslím, že ak chceme zmeniť Európu, musíme prísť novými myšlienkami. Výbor pre rozpočet prichádza s technickými riešeniami, ale budeme potrebovať podporu všetkých výborov eh, do rokovaní. Ak na, budeme mať naozajstný rozpočet, budeme môcť konštatovať, že všetky rodiny, všetky firmy, všetky školy budú eh, môcť naozaj sa odrizolovať, pretože vyšlome signál, že ak budú ochotní tieto práce vykonať, eh, polovica, dajme tomu faktúry, sem preplatí nie samozprávy, nie mesta a obce budú musieť znašať tieto náklady. Ďalej, Marshallov plán pre Afriku, o tom sa hovorí už dlho. Chceme oživiť spoluprácu s Afrikou, chceme skutočne podporovať výskum, výskumné programy, už investujeme miliardy a musíme tam pokračovať. Všetko, čo súvisí s klímou, s inováciami, musí mať dostatočnú podporu. Chceme, aby v rozpočte na budúci rok aj vo viacročnom finančnom rámci bolo dostatočné krytie aj zo vlastných zdrojov. Ešte jeden nápad. To, čo je mimo rozpočtu, dajme tomu v USA, Barack Obama presadil zákon FATKA na boj proti daňovým útikom, únikom a na, a na posilnenie rozpočtu. Už žiadna banka e, podľa neho Mm, nesmela um, vykonávať ekonomickú činnosť v Amerike, ak by konala netransparentne. My teda chceme zaviesť niečo uh, podobné tu v Európe. Banky ani poisťovne tu nemôžu pôsobiť, pokiaľ nebudú uh, vykonávať svoje všetky operácie transparentne. Tiež uh, požadujeme zastavenie investícií do fosílnych palív a chceme, aby sa investovalo do ekologických zdrojov. Keď teda komisia hovorí o 500 miliardách každý rok, isté, že to nenájdeme len tak v rozpočte, budeme sa snažiť e, rokovať zo všetkých síl, aj o budúcom rozpočte, aj o VFR, ale bude si to vyžadovať aj mimo rozpočtové zdroje. Ak banky a poisťovne naďalej budú však postupovať nezodpovedne, nikam nás to neprivedie. Ešte jedna politická otázka. Európa vznikla z uhlia a ocele. Všetci poznáme tú deklaráciu Schumana a Adenauera. Schuman sa vyjadril, mm, svetový mier sa nepodarí e, zachovať bez toho, aby sme sa dokázali vysporiadať s hrozbami a preto Nemecko a Francúzsko navrhli obmedzenú, ale ráznu formu opatrení, teda presadili takúto formu spolupráce, tá sa obmedzila len na uhlia a oceľ, ale všetko sa tým zmenilo. Adenauer sa vyjadril, že to je najkrajší deň jeho života priebehu dvoch týždňov Adenauer a Schumann prijali takéto rozhodnutie. Ani nevedeli, koľko firiem, e, koľkých firiem sa to bude týkať, ale prijali takéto politické rozhodnutie. Myslím, že my nerozhodneme všetko za dva týždne. Ide o to, či sme schopní naozaj odsúhlasiť rozpočet, presadiť všetko, čo je obsahnuté v ekologickom dohovore. Občania sa na nás pozerajú s očakávaniami. Ja každý mesiac cestujem do Berlína, keďže Nemecko bude kľúčové v týchto rokovaniach. Mnohí požadujú radikálne zmeny. Mnohí v našich eh, krajinách, v našich politických stranách eh, by skôr eh, radšej pokračovali tak ako doteraz. Bolo by to pohodlnejšie. Očakáva sa, že parlament nakoniec predsa len ustúpi. Že teraz sa tvári, že neustúpi, ale nakoniec v oktobri ustúpi. Nie, nie. Parlament musí byť jednotný, musíme sa držať svojho návrhu, svojej pozície. Občania nás sem zvolili a práve v rokovaniach o rozpočte môžeme preukázať, v čom je naša sila. Ďakujem pekne. Et avant de, de donner la parole à tous les groupes politiques, je souligner deux ou trois... Ešte predtým, ako sa pustíme do politických diskusí, by som aj ja sa rád vyjadril. Isté, že rozpočet je vždy politický vo svojej povahe. Nový ekologický dohovor je dôležitý pre nás všetkých, pretože Európa sa pustila do vojny proti klimatickým zmenám a na to potrebuje zbranie do tejto vojny. Ale ja za seba môžem povedať, že si nemyslím, že to dokážeme zvládnuť, ak to nebude mať dostatočné finančné krytie. Už nemôžeme žiadať e, o obete e, reálnu ekonomiku, teda priemysel malých a stredných podnikateľov, polnospodárov, Nemôžeme od nich žiadať, aby prinašali obete. Je tu problém klimatických zmien. To je jeden problém, ale okrem toho je tu problém nezamestnanosti. Musíme bojovať, brániť prácu. A ak sa nám nepodarí tieto zmeny sprevádzať e, tým, že prispôsobíme podmienky v plnospodárstve, tak sa dočkáme katastrofy. Súhlasím, že musíme presadiť stratégiu vlastných zdrojov, ale ja si myslím, že musíme presadiť aj to, aby ostatní sa držali pravidiel, inak budú musieť za to platiť. Teda ak Číňania budú produkovať e, oceľ tým, že nebudú dodržiavať európske normy, budú musieť platiť e, a ak sa rozhodnú vyvážať svoj ocel k nám. K nám isté, že antidumpingové pravidlá budú platiť, e, musí sa zaviesť, e, dajme to možno uhlíková daň. Ja súhlasím s tým, čo si povedal, nekritizujem ťa. Musíme jasne dať najavo všetkým, že si to vyžaduje naozaj E, širokú stratégiu. Nemôžeme oddeliť boj proti klimatickým zmenám od boja proti nezamestnanosti a snahu podporovať rast. Chceme teda ekologický dohovor, všetky peniaze vložíme do ekologického dohovoru, zabudneme na to, čo sa deje v plnospodárstve, v priemysle a to vo všetkých členských štátoch. Aby sme podporili transformáciu ja si myslím, že musíme ekologizovať ekonomiku. A to všade. Bude si to vyžadovať čas, peniaze. Musíme byť ambiciozní. Ale nemôžeme oddeliť rozpočet teda respektíve zaškrtať rozpočet tak, ako sa to snaží presadiť rada, znižiť financovanie pre výskum a tiež pre výskum z hľadiska inovácií v polnospodárstve. 10 miliard eur sme vyčlenili a tie sa stratili, zmizli. Môžeme teda splniť eh, ciele bez toho, aby sme mali nástroje, to sa nedá. To sú potom len prázdne reči. Ja súhlasím s tým aj, čo tvrdí predseda Sasoli. Myslím, že všetky parlamenty sa zhodujú v tom, že nemôžeme akceptovať rozpočet teda celý parlament sa v tomto zhoduje. Nemôžeme akceptovať takýto návrh rozpočtu. Rozpočet e, to je vlastne prerozdeľovanie peniazy z členských štátov, e, ale okrem toho je to aj pridaná hodnota. Teda musíme obohatiť e, niečím ten národný prístup. To si vyžaduje vlastné zdroje a podľa mňa by sme mali zaviesť aj daň z webu. Nemôžeme akceptovať, že nejakí giganti e, z Číny alebo z Ameriky prídu sem k nám. A to v podmienkach, keď nemáme fiskálnu harmonizáciu, e, presadzujú dumpingové opatrenia a obohacujú sa. A peniaze idú do USA a do Číny. u nás nebudú platiť žiadne dane, ani nikoho nezamestnajú. Ak teda uzavrieme dohody, tak to musia byť obojstranne výhodné dohody predsa. Aj preto som bol za obranu našej kultúrnej identity. Ak totiž to akceptujeme, že vznikne takýto divoký web, tak sa eh, vlastne pripravíme o svoju identitu Rozhodne nesmieme akceptovať, keď sa v oktobri bude hlasovať, nesmieme akceptovať to, k čomu nás chcú prinútiť USA. To by totiž bola katastrofa pre parlament, ak by sme ustúpili. Isté, že ja plne chápem, som politik, viem, že je treba uzatvárať dohody, ale Dohoda znamená, že každý e, sa musí snažiť ustúpiť. Ak my urobíme 5 krokov e, smerom vzad, to predsa nebude dohoda. To bude pre nás porážka, aj pre občanov to bude porážka. Nehovoríš hlúposti, to rozhodne nie. V celom tomto v celej tejto prezentácii nezaznela ani jedna hlúposť, ale keď hovoríme o vlastných zdrojoch, musíme zdaniť e, tých bohatých, e, tých, ktorí e, sem prichádzajú zo zahraničia, ktorí neplatia dane Američania a Číňania. Nesmieme zaťažiť naše štáty, našich občanov. Možno si to bude vyžadovať e, trošku boja. Už je tento týždeň to začne na rade, na samite. Aj tam už bude treba tieto veci zdôrazniť. zdôrazňujem, že tá otázka peňazí, priemyslu a hospodárstva je prepojená pre všetky členské štáty. Nedá sa eh, to nejako rozdeliť, v ktorej krajine je to dôležitejšie a v ktorej menej dôležité. Teraz eh, dáme priestor ostatným politickým skupinám. Prepašte, ak som hovorila trošku dlhšie, ale pre mňa je to veľmi dôležitá otázka, otázka obrany reálnej ekonomiky, polnospodárstva, priemyslu a malých a stredných podnikateľov kontexte toho, čo sa deje, deje v kontexte krízy rastu, ktorá znižuje rast, ktorá znižuje zamestnanosť a ohrozuje našu ekonomiku najskôr za EPP, keďže tu nie je Danuta Hubner. Kto sa vyjadrí? Kolega Turčáni alebo Pincer? Ďakujem. Aj, uh... Drahí kolegovia, Myslím si, že je to dôležité viesť strategickú diskusiu v našom výbore a zdieľam e, viaceré z e, názorov, ktoré ste vyjadrili, komentáre e, predsedu tohto výboru. Celá táto diskusia a prístup o novom rozpočte a o Green Deale musí mať rozmer stratégie, čiže musíme uvažovať viacero rokov dopredu a nemali by sme zabúdať, existujúce politiky e, Európskej únie, ktoré majú za účel pomôcť tým členským štátom, ktoré vstúpili do EÚ nedávno a ešte stále e, sa usilujú dosiahnuť úroveň rozvoja priemeru Európskej únie a na to bola nastavená regionálna kohezná politika a polnohospodárska politika, čiže e, škrtať rozpočty e, na to, aby sa to prenieslo z jedného koša do druhého, to neprinesie tie dopady, ktoré docieliť chceme, lebo v nových členských štátoch ekonomiky e, sa musia vyvinúť na úroveň, ktorá im umožní meniť technológie na Um, e, ekologické s nižšími emisiami a momentálne bojujú e, a snažia sa, aby sa dostali na túto úroveň. Čiže čo investujeme v mene rozpočte, rozpočtu EÚ, je e, pomôcť im dostať sa na ďalší úroveň. Členské štáty, staršie členské štáty už sú na úrovni, na technologickej úrovni, ktorá im umožňuje so stimulmi a investíciami <clears throat> prejsť na tie zelenšie, ekologickejšie technológie. Čiže na jednej strane si môžeme byť istí, musíme byť si byť istí, že nestratíme to, čo by sme e, získali na druhej strane. Potom uh, um, výskum a vývoj. Myslím si, že stále to viac súvisí so zelenou ekonomikou a nemali by sme robiť škrty v tejto časti. Uh, tak ako nerobíme e, škrty v programe Erasmus, pretože e, nie sú to len študenti, ktorí cestujú z jednej krajiny do druhej a strávia semester na inej univerzite, ale je to dôležitý príspevok e, k vzdelávaniu, k nadobúdaniu nových zručností a prispôsobovaniu sa novému ekonomickému prostrediu. Tiež je dôležité hovoriť o pracovných miestach a konverzie našej ekonomiky a toto sa môže diať len postupne. Nemôžeme povedať, že od zajtra e, všetci sa dostaneme do e, ekologickej atmosféry, e, budeme sa správať lepšie ako spotrebitelia a kupovať si ekologické produkty. A prispôsobenie sa novej ekonomiky, ekonomike bude trvať niekoľko rokov pre EÚ. Nezačali sme práve teraz, ale musíme brať na zreteľ, že ekonomika e, chce čas, aby sa prispôsobila a naozaj potrebujeme nové e, zdroje financovania, aj keď hovoríme o peniazoch, ktoré sú v investičnej banke alebo o iných e, financiách, stále sú to peniaze občanov, čiže vlastne to presúvame z jednej strany na druhú. Musíme byť rozumní, keď plánujem rozpočet a e, môžete si byť istí, že nám prinesú výsledky, ktoré budú potrebné, aby sme napredovali e, v európskej ekonomike smerom k ekologickejšej a udržateľnejšej. Ďakujem pekne. Thank you very much. Tiene la palabra el señor Ruiz de Pán Ruiz de nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mm, áno, ďakujeme ti pekne za tvoju prezentáciu, za tvoje snahy a za tvoje návrhy, ktoré samozrejme podporujeme. My sme tu na tvojej strane e, v tomto boji za rozpočet e, pre budúci rok a za ten viadročný finančný rámec pre nasledujúce roky. Tu je my vieme, že si samozrejme zodpovedný za rozpočet, no ale ten rozpočet na budúci rok ten e, nie je vo váku, ten e, vlastne je takisto v tom celoročnom v, rámci, musí byť e, naňhľadené v rámci tých celoročných zmien a samozrejme takisto, keď čo sa týka rady, v mm, budúcom období to nebude také pozitívne, pretože ten celý viacročný rámec tu sú určité návrhy predsedníctva rade. No a tu môžeme povedať, že mnohé členské štáty a väčšina vlastne e, aj tu v parlamente e, to považujú za neakceptovateľné. Predsednička komisie mm, urobila z Green Dealu e, prioritu. To samozrejme podporujeme, podporujú to mnohí kolegyne a kolegovia, ale takisto ten návrh Žera Mišela a je tak, e, vidí to, vyzerá to tak, že by to malo byť e, um, uprednostnené pre tou novou prioritou. Ale samozrejme potom vidíme, že sú tu neakceptovateľné krátenia v iných politikách, napríklad v poľnohospodárstve, koheznej politike. Podľa nášho názoru toto nie je akceptovateľné. Nemôžeme mať predsa v rozpočte tých, ktorí zvíťazia a tých, ktorí budú porazení. Uh, je to zásadná otázka. My jednoducho potrebujeme väčší, vyšší rozpočet a tým, tomu odpovedajúci aj viacročný finančný rámec. Samozrejme je potrebné, aby sme si poskytli, aby sme si udržali financie pre tie politiky, ako je napríklad tá graná politika, ale na druhej strane si musíme môcť dovoliť urobiť túto, tento veľký skok v rámci toho, zelené, toho zeleného dohovoru toho Green Dealu. Tak, takže um, my tak, takisto nemôžeme mať stále krátený e, e, Horizon 2020. To je neakceptovateľné. Takže jednotlivé aj politické skupiny, a ja viem, že toto je aj tvoja pozícia, my vieme, že mus, máme pred sebou obrovskú výzvu, pretože podľa môjho názoru musí byť parlament skutočne veľmi silný, vyslať silné posolstvo práve, čo sa týka E, týchto záležitostí, pokiaľ by e, väčšina inštitúcií možno, že sa orientovala tým nesprávnym smerom. To je jedna vec. Druhá vec, my sme teraz vo výbore pre konštitučné otázky a ja, vás chcem, ja vám chcem pripomenúť tie konštitucionálne otázky práve čo sa týka rozpočtu. To vôbec nie je zanedbateľné. Za prvé, my sme toho názoru, že to, tu potrebujeme politickú úniu, politickú úniu, ktorá bude mať vo svete váhu. Zahraničná politika, to sa už povedalo, a za to a tu musíme mať samozrejme k dispozícii rozpočet, ktorý nám poskytne tento priestor v tom, v, tej, v tom globálnom geopolitickom priestore. To znamená, že ten rozpočet musí odpovedať aj tomu, aké kompetencie chceme tejto únii poskytnúť. Takže informačné médiá, vôbec celá, a celý viacročný finančný rámec, ktorý sa, o ktorom sa diskutuje, ktorý plánujeme. Tento by nám práve čo sa rozpočtu týka, vrátil do roku 1900 88 alebo niekde. Ehm, áno, pád, pád múru v Berlíne, studená vojna, Európska únia by mala oveľa menej politík a všetkého a krátili by sa aj kompetencie. To sa predsa nemôže stať. My chceme mať my chceme mať čím ďalej tým viac kompetencií, ale rozpočet sa kráti. Takže to je, tá, to je ten prvý konštitucionálny aspekt. A za druhé, e, máme tu ten zelený dohovor, e, Green Deal, musíme ho nejakým spôsobom financovať. Nemôžeme si stanoviť len nejaké pekné ciele v rámci emisí CO2 a nemať, dost, nemať to pokryté prostried, finančnými prostriedkami. To znamená, že e, ciele boja s klimatickými e, zmenami a tak ďalej. Toto všetko musíme zapracovať aj do zmluvy o Európskej únie. Unii. A tretí bod, taký rozhodujúci bod. Toto zase e, súvisí s e, tým samitom za dva dní. My vieme, že e, rokovania o viacročnom finančnom rámci a o vlastných prostriedkoch. Mm, vieme, že sme tu v slepej uličke. Vieme, že máme veľké problémy. Práve kvôli tomu pravidlu o jednohlasnosti to sú konštitucionálne otázky, konštitucionálne otázky, o ktorých musíme aj my rokovať možno. A, alebo by sme mali pri najmenšom začať o tom diskutovať, aby sme si možno do budúcnosti vyriešili e, problémy v Európe. Máme 70. výročie e, Šumanovho plánu, ty si to tiež, o tom tiež hovoril, a my by sme mali byť v stave, aby sa ten aby sa ten eh, summit, eh, aby ten summit eh, vlastne schválil viacročný finančný rámec, áno, ale na druhej strane tu nezohráva parlament nejakú veľkú úlohu pri tomto hľadaní rozhodnutia, pri tom rozhodovaní, no my môžeme s tým súhlasiť. Ale máme tu istú zbraň, ktorú mm, by sme mohli využiť a to je spolurozhodovacie konanie. A toto platí vlastne aj pre tie vlastné prostriedky vlastné prostriedky si vyžadujú takisto jednohlasnosť na Európskom samite. A okrem toho e, to musí byť takisto ešte schválené národnými parlamentami. To sú tie konštitucionálne prostriedky, ktoré uh, sú tu. A na druhej strane, čo sa potom deje so zmluvami? V, zmluve, e, v dnešnej zmluve to je tak, že že vlastne sa nepočítalo s vlastnými prostriedkami. Sú tam postupy, ako ich, ako ich, ako ich výšku stanoviť, ale nie je to uvedené v zmluve explicitne. To znamená, že to by sme mali tiež nejakým spôsobom konštitucionalizovať. A, takže sú tu rôzne dane, digitálna daň, CO2 daň, daň z finančných transakcií a tak ďalej. Ale boli vlastne, v základnej zmluve vlastne sa počítalo s vlastnými prostriedkami a keď sa vrátime teraz späť, e, keď si porovnáme to, čo Schumann vlastne chcel, tak e, k tomuto zoznamu môžeme e, pridať aj pridať Európsku centrálnu banku, to je tiež miliarda za rok. A okrem toho ďalšie konštitucionálne otázky, konštitučné otázky, čo sa týka rozpočtu, ktoré by boli zaujímavé. To sú idei e, týkajúce sa kultúru, kultúry, er, Erasmu, Solidárneho zboru Európa pre občanov. Toto všetko sú položky, ktoré musíme chrániť a ktoré by sme mali e, v rozpočte ešte navyšovať pretože to je všetko niečo, čo má dočinenia priamo s našimi európskymi občanmi a sú dôležité pre nás e, európsky proces. Ďakujem veľmi pekne pán Durand. Eh, Ďakujeme. Eh, ja som si eh, samozrejme s veľkým záujmom vypočul vystúpenie, ktoré nám predniesol Pier. Tým tomu ďakujem, že prišiel do nášho výboru. Povedal si Pier, že je to rozpočet, aby ste aj doplnili, pán predseda, že rozpočet je politická otázka. To úplne platí. Mne sa čoraz viac zdá, že tá skutočná otázka, ktorú musíme vyriešiť, a zrejme to je aj poslanie nášho výboru AFKO a síce akú Európu chceme vytvoriť. Ja, ja e, s vami súhlasím, pán Tajani, keď hovoríte, že je tu snaha zamerať sa na klimatické otázky, ale zároveň aj na ekonomické a sociálne otázky a to spoločne. Ale kladem si otázku, či máme naozaj dostatok prostriedkov na to, aby sme to zvládli, keď hovoríte, že musíme priemyslu pomôcť. Ak dajme to pomôžeme priemyslu v Európe, aby sa presunuli výrobu, tak stratíme pracovné miesta v Európe. Taliansko to dobre pozná. Ja eh, vám nemusím popisovať to, čo sa stalo E, v, vo východnej a v severnej časti Francúzska. Boli to bohaté regióny, bolo tam uhlie, bola tam oceľ, e, boli tam autá. Vo Francúzsku sa ešte stále predáva veľa aut, aj v Taliansku. Ale kde sa vyrábajú tie autá? Odkiaľ sa dovážajú? A aká je e, jednak sociálna bilancia, ale aj priemyselná bilancia a výsledok týchto našich rozhodnutí, ktoré prijímame v Európe. Hovoríte, pán predseda, že by sme mali trestať Američanov, veľké americké firmy, ktoré prichádzajú k nám a ktoré neplatia dane. Ale možno sa mýlim, no práve členské štáty Európskej únie spôsobujú, že tieto veľké americké firmy neplatia dane. Írsko, Luxembursko, Holandsko čiastočne, teda keď hovorím, že sa musíme zobrať otázkou, akú Európu chceme vytvoriť, musíme byť odvážni, musíme sa tomu pozrieť do očí. Je trochu ľahké povedať, e, tak ako to formulujeme, Mojím protivníkom nie je Google, Amazon alebo Microsoft. Mojím protivníkom je neschopnosť Európy príjmať rozpočtové rozhodnutia na európskej úrovni takého rozpočtu, ktorý by bol primeraný našim výzvam a cieľom e, z hľadiska zamestnanosti, e, rozvoja klimatických e, cieľov a tak ďalej. Ja by som bol rád, keby sme mohli pracovať efektívne my v našom výbore, ako aj v ostatných výboroch. Ak akceptujeme, aby Európa, dajme tomu talianský priemysel, Fiat v Turíne, teda Fiat už neprodukuje, nevyrába v Turíne, ale vezmeme si to ako príklad, teoretický príklad, teda keď Fiat vyrába v Turíne, pracovné miesta sú v Turíne, pridané hodnoty v Turíne, vozidlá sa predávajú všade, v Taliansku, v Európe, ale e, príjme sa zákon, e, že v Kalábrii, teda že Fiat bude môcť e, e, zdaniť svoje príjmy e, v Kalabrii a zaplatí len 2%. A v Turíne by platil bežnú úroveň dane. Ja som prezident Fiatu, mám akcionárov. Samozrejme, že pôjdem do Kalabrie, ak je to legálne. Ale nezabijem tým talianský rozpočet, áno. Ak teda budeme pokračovať v tom, že sa budeme domnievať, že Európska únia nie je priestorom vnútorným trhom, kde musia byť rovnaké pravidla pre všetkých, ktorí pôsobia na tomto trhu, buď v daniach, v sociálnych veciach, ekologických veciach, tak eh, kým sa to neuvedomí, tak zlyhame. Ja súhlasím úplne s tvojou analýzou, Pierre, ale nenájdeme riešenie len v tom, že zmeníme eh, trošku rozpočné pravidla alebo navýšime rozpočet. Nenájdeme tú odpoveď. Musíme skutočne vytvoriť politickú Európu, Európu, v ktorej prekročíme úroveň medzivládnej spolupráce, konečne sa posunieme k federálnej Európe, pretože Roosevelt práve uspel eh, vďaka tomu, že tie dane boli federálne, či už je to na úroveň 28, 15 alebo 30. To je jedno, ale musí to byť na federálnej úrovni. Dobre, dobre, nemyslím, že hovorím eh, až o toľko dlhšie ako ostatní. Ja mám len jednu úlohu, zachrániť Európu na akúkoľvek tému. Môžeme hovoriť celé hodiny, samozrejme diskutovať, ale ak budeme ju stále opakovať, že chceme zachrániť životné prostredie, výskum, priemysel, ale neuvedomíme si, prečo sa to nedarí, tak je zbytočné organizovať konferenciu o budúcnosti Európy Môžeme si všetci sadnúť do kaviarne a tam sa rozpráva celé hodiny. Teda posledná vec, ktorú poviem. Ak budeme naďalej mať rozpočet nižší ako 1%, keď americký rozpočet federálny je vlastne 20% a to len pre federálne veci, tak kým sa to nepodarí, tak úplne zlyháme a to všetci veľmi dobre vieme. Snažme sa teda, aby náš výbor, ktorý nemá také isté obmedzenia ako iný, snažme sa o to, aby sme navrhli skutočný európsky plán, ktorý bude zodpovedať našim výzvam. Prepašte, že som hovoril možno dlhšie, ale mne sa nezdá, že som hovoril dlhšie. Isté, že diskusia je zaujímavá, ale aj téma je veľmi významná. Musím však pripomenúť, že po diskusii s Pierom máme eh, na programe prejednanie stanoviska nášho výboru potom ďalšie stanovisko a potom ešte situácia, teda správa Vilanda v súvislosti s európskymi stranami a nadáciami a potom o 16.30 príde pán Ševčovič, pán komisár, preto vás žiadam, aby sme sa trošku poponáhľali, aby sme to všetko stihli. Kto sa vyjadri za zelených? Nech sa páči. Amen. Ah, maintenant, on a changé, oui. C'est, Comme vous voulez. Zmenilo sa to? Kto sa teda vyjadrí? Um, so I, I have the luck of being in the budget committee. Takže ja som uh, v rozpočtovom výbore, čiže nebudem zacházať do detailov, lebo som mal šancu o tom diskutovať s vami, ale musím povedať, že e, na mňa zapôsobilo a vaša schopnosť e, tie nudné čísla e, pretransportovať do politického prejavu. Dve otázky, ktoré sa E, týkajú nášho stanoviska v AVKO. Chcel som ich nastoliť tu, lebo sa týkajú AVKO a e, e, diskusii pre AVKO, konferencia o budúcnosti Európy. Práve som sa vrátil zo zasadnutia tieňových spravodajcov o rozpočte EP a myslím, že je to otázka toho, kde e, stanovíme tie náklady, ktoré plánujeme na konferenciu o budúcnosti Európy. Európa, komisia, rada Myslím si, že toto by e, bola naozaj dôležitá otázka, pretože ak nemám rozpočet e, zorganizovať túto konferenciu, tak to bude problém. Druhý bod, to je niečo, čo by sme mali zdôrazniť, keď hovoríme o e, spravodajcoch, osobách zodpovedných za rozpočet Európskeho parlamentu. Čo sa týka registra transparentnosti, tam pracujú len dvaja ľudia No a e, e, teda otázka je, že či môžu reagovať na všetky žiadosti všetkých zainteresovaných strán. Máme oveľa väčšiu kapacitu. Dúfam, že som ušetril trochu času pre ostatné politické diskusie. Ďakujem. No, ja, ja som chcel, aby kolega zo Zelených hovoril prvý. Tak výhoda je, že prehovoril federalista Takže um, <clears throat> budem hovoriť po holandsky. Ja som včera eh, viedol rozpravu, respektíve diskusiu vo federálnom parlamente v Belgicku a je to tu za rohom o ulicu ďalej a rozprával som sa s belgickým ministrom, ktorý eh, práve odchádzal na eh, summit k viacnému finančnému rámcu, aby sme sa to pokúšali trošku pripraviť. Vlastne um, poslanci Národného parlamentu a, a poslanci Európskeho parlamentu a snažili sme sa um, o to, že v zmysle návrhu pana Timbermana k 20%, 20% uh, hrubého domáceho projektu by mali byť investované do uh, do uh, Green Dealu, do, tej, do toho ekologického dohovoru a belgickí poslanci boli veľmi uh, prekvapení. A ale chýba nám tu isté, eh, chýbajú nám tu vedomosti o, o u tých ľudí, ktorí by mali presviečať vlastne priamo voličov. Takže myslím si, že tu by sme mali povedať, e, a keď my z Európskeho parlamentu poviem Belgickému parlamentu, um, že by sa niečo malo, ehm, že by sa malo niečo urobať, e, urobiť, tak oni nám e, oni nás napadajú zozadu, potom sa začnú veľké výpočty v Európskom parlamente, o Európskej únie, a e, v rámci Európskej únie sa potom všetko stavia na hlavu. A dal, mohlo by sme povedať, čo sa týka rozpočtu, že keď e, vystúpia Briti, ktorí platili do e, finančného rámca 70 miliard a ročnejší 10 miliard, potom sa a faktúry nejaké, teda nejaké účty sa e, posielali za 12 miliard do Londýna, tak keď sa takýto veľký placa, keď takýto placa jednoducho zmizne z obzoru, tak e, by sme si mali uvedomiť po Brexite zo pár vecí. Za prvé, že nemáme viac peniaze a aspoň je to, ako koľko sme mali predtým. A prečo Briti vystúpili? Prečo uh, si pred EÚ a vlastne prenašala veľa úloh do, na, európske, na európskych občanov. E, potom sa hovorilo, že EÚ veľa stojí, prečo to tak veľa stojí, pýtajú sa občania, e, prečo to nemôže byť tak, že e, sa Európska únia jednoducho že si jednoducho uvedomí novú situáciu. My budeme musieť trošku šetriť, nie len čo sa týka politických úloh, ale aj Eh, čo sa týka daňových, daňových povinností a podobne, ale je to postavené na hlavu. Tu je to tak, eh, tu sa hovorí, nie, nie, Briti odišli, lebo boli nespokojní s Európskou úniou, pretože eh, ako povedal pán Verhofstadt, že sme mali príliš málo únie, e, príliš málo Európy. A preto urobíme tej Európy viac. Nič sa ne, nedeje. My budeme musieť, alebo chceme pokračovať s Európskou úniou, ktorá preberá, preberá čím ďalej tým viac úloh a potrebuje čím ďalej tým viac e, finančných prostriedkov. A vy hovoríte, že Európsky parlament um, že by bol parlament e, spokojný so zákonom alebo s federálnym zákonom, ktorý by znamenal čím ďalej tým viac peňazí. No neviem, je tu väčšina v parlamente, ktorí e, sa na tom dohodnú, ale je tu opozícia, čím ďalej tým narastajúca opozícia. A e, sú tu občania, ktorí si myslia, že by sa Európska únia mala trošku stiahnuť. E, Vážny kolega, prepačte mi, ale E, nie je to tak, že by si všetci v parlamente mysleli, že by EU mala dostať dať viac kompetencií a mala mať viac peňazí. Práve naopak, a tí, ktorí toto stávajú na hlavu, musíme, tých musíme uh, prevodiť a povedať im, dobre, stiahnite sa. Um, teraz sa hovorí, pán predseda hovorí, dobre, tí to majú zaplatiť, spone, Čína to má zaplatiť, Spojené štáty to majú zaplatiť, je to zaujímavé, ale momentálne tie prostriedky nemáme. A nemáme tie finančné prostriedky, ktoré by sme mohli nejakým spôsobom vydať. Keď, si teraz, eh, keď teraz idem do Belgického parlamentu, tak tí sú skutočne priam prevalcovaní tým, čo sa z Európskeho parlamentu dopočujú. Vždy podľa toho, kedy pán Timmermans hovorí, eh, tak eh, sú tie čísla 12.0 alebo 13.0, to všetko v eurách. Mnohým ľuďom toto naháňa E, strach, e, New Green Deal, no dobré, e, potom na financovanie to je to, tohto predsednutia potom padajú asi peniaze z neba. A Európska únia to nevidí. Naši voliči si pomaly myslia, že Európska únia sa nejako vzdialuje od tej pôvodnej myšlienky. Samozrejme, že musíme spolupracovať na európskej kom kontinente, ale nemôže to ísť tak e, ďalej ako predtým. Centralizovať štáty v rámci Európskej únie, to znamená, e, že vám chcem povedať, vráti sa s nohami na zem a začnite rozmýšľať racionálne a ľudsky, lebo toto v tých diskusiách chýba. A e, chcem povedať jedno, my, musí, my sa musíme možno aj distancovať od toho, čo sa tu všetko povedalo. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Pani e, Čiby, chcete sa vy vyjadriť za skupinu GUE? Eh, alors, Pierre, si tu veux réagir... Euh, un, un... Pierre, mohol by si reagovať? E, máme zhruba 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Diskusia je naozaj e, e, vášnivá, nemáme však dosť času. Samozrejme, nechceme behať od Šavlak Pavlovi, nechceme presúvať z jedného súda do druhého. Antonio Costa zjednotil 17 krajín v Lisabone, povedal, že potrebujeme kohezný fond vtedy. kohezný fond, potrebujeme výskumnú politiku, potrebujeme viacerí ste sa vydali v tomto zmysle, je predsa úplne absurdné škrtať podporu na výskum. 5 miliard eur eh, je k dispozícii eh, na inteligentné projekty ehm, a teraz sa to má ešte ďalej doskrutať 250 miliónov a potom zasiažujeme, že nám unikajú mozgy do Číny, do USA. Je mi ľúto, vážený pán kolega, ja som 11 rokov pôsobil v súkromnom sektore, pôsobil som v Accenture, v súkromnom sektore, ak niekto príde s ambiciozným plánom, tak sa to ocení, ak niekto predstaví víziu, e, že chce veci meniť a vy to chcete zoškrtať, chcete byť e, uskromnení. Myslím si, že e, isté, že netreba sa báť, otvárať aj tabu témy, sú oblasti, v ktorých sa dajú presadiť úspory, ale tak ako povedal Pascal. Dnes ide o to, či to bude 1,07, 1,1, 1,2 HDP. V USA je to 20 HDP, v Indii je to 25 e, HDP. Isté, že my to nechceme posúvať na takúto úroveň. V Belgicku e, je možné vytvoriť e, 160 tisíc pracovných miest vďaka Green Dealu. Tu je len platenie faktúr, uvedel som aj príklad tej e, rodiny, e, ktorá nebola na tom ekonomicky nejako e, dobré. Izolovali si dom, ušetrili 800 eur ročne. To, čo je dobré pre klímu, je dobré aj pre zamestnanosť. Vzniknú pracovné miesta v stavebníctve. Táto konkrétna rodina ušetrila teda 800 eur ročne. Rozhodne v súkromnom sektore sa to nazýva investície. Myslím, že ani v našom kontexte by to nebolo zlé. Súd v Karlsruhe skonštatoval, že my nie sme skutočný parlament. Ja si však myslím, že keď parlament rozhodne, my poslanci odsúhlasíme, že potrebujeme vlastné zdroje, tak sa staneme skutočným parlamentom, získame ústavné právomoci. Um, pán Merkel a pani um, Pani Merkelová a pán Macron sa dohodli pred dvoma rokmi, že sa e, vykonajú zmeny v zmluve a že sa to e, odsúhlasí v roku 2019 a dostane sa to do praxe v roku 2020. A už je tu v roku 2020 a členské štáty sa stále nedohodli na ďalšej podobe Európy do budúcna. Sme platení za to, aby sme vlastne ponúkli Európe nové riešenia nové nápady. E, práve toto je teraz potrebné a treba ponúkať nové riešenia. E, ja už nemám čas zachádzať do podrobností. V roku 1992, keď v Sarajeve bola e, vojna, 5000 ľudí prišlo o život v rôznych podmienkach. USA nezasiahli a všetci tvrdili, že Európa musí zasiahnuť. To bolo v roku 1992 o 30 rokov neskôr ešte stále nemáme schopnosť zasiahnuť ani takto vojensky. Európa sa vlastne rozhodla, že chce byť taká bezmocná. E, nežijeme vo svete, kde všetko je ideálne, kde Amerika aj Čína sú naši láskaví priatelia. Nie je to tak. Európa je kľúčová v tomto svete, v týchto geopolitických podmienkach, aby sme chránili náš spôsob života, naše hodnoty. A tá meká moc Európy spočíva aj v tom, že budeme e, schopní zachrániť klímu, vytvoríme tým pracovné miesta, podporíme ekonomiku. 260 miliárd eh, sa investuje do kúpovania fosilných palív eh, z vonku z tretich krajín. Ak by sme to presunuli, tak by to bolo efektívnejšie. Mne sa nepáči, že dávame 260 miliard Putinovi za jeho ropu. Hľadajme iné zdroje, pán Tajany povedal. Áno, je treba, aby všetky krajiny z toho mali prospech, je treba, aby sa zaviedla na politika spravodlivá. Vo Francúzsku Laurence Parizo eh, Niekdejší šéf Medefu sa vyjadril, že aj od akcionárov môžeme požadovať, e, aby prispeli, ak sa e, zvyšujú dividendy. Môžeme predsa zaviesť e, maličku daň 3-4 To by išlo napríklad do toho súdka vlastných zdrojov. Aj uhlíková daň, uhlíkové clo je na mieste, ale môžu sa zdaniť aj tieto príjmy z investícií. Nechceme zasahovať do príjmov malých a stredných podnikateľov ale od akcionárov môžeme požadovať 3-4 to nie sú peniaze, ktoré by sa spálili tu v Bruseli, to sú peniaze, ktoré pôjdu do členských štátov, do Talianska, do Polska, investujú sa do výskumu, do verejnej dopravy. Musí sa to rozptýliť na celé územie EÚ. Hovorili sme o kohezii. V súčasnosti sa veľa peňazí e, e, vo výskume e, investuje práve do starých členských štátov, pretože tam sú rozvinuté univerzity je treba preskúmať, či naozaj sa to spravodlivo rozdeľuje, aby to nebol začarovaný kruh. Rozhodne výskum sa nesmie škrtať. Musí byť prístup k dostatočným prostriedkom. Už len dve veci chcem povedať. Tých 30 rozpočtu na ekologický dohovor odpovedie áno, je mi ľúto. Naozaj našim cieľom je investovať 30 prostriedkov do ekologického dohovoru. Je mi ľúto, že vás takto sklamem. Nechceme škrtať eh, výskum ani koheziu. A ešte politické posolstvo. Klíma rozhodne je téma, ktorá nám pomôže deblokovať rokovanie ambicioznejšom rozpočte. V Nemecku napríklad um, prezident Bundesbanky Jens Weidmann neustále hovorí nie, nie, nie z eh, vyššiemu európskemu rozpočtu. Už dva roky Jens Weidmann uh, blokuje myšlienku vyššieho rozpočtu, ale za každým ten istý Jens Weidmann hovorí, robme veci v správnom poradí, to, čo sa nedá vyriešiť v členských štátoch, čo sa dá vyriešiť na európskej úrovni, tak robme európsky. Sú tu dve témy, v ktorých sú výnimky, otázka klímy a ochrana hraníc. A tu teda klíma, otázka hraníc, tu Nemecko a Weidmann hovorí, že tam je potrebný vyšší, e, vyššie nasadenie z európskej úrovne, vyšší rozpočet VFR, aj rozpočet na budúci rok Tie rokovania sa musia zameriavať na klímu. Ide tu občanov. Ja som pred pol rokom nevedel, e, čo to je viacročný finančný rámec. Väčšina ľudí vôbec nemá ani poňatia, čo to je viacročný finančný rámec. Nebudú bojovať v uliciach za VFR. To nie, ale za klímu a za zamestnanosť budú bojovať. Myslím, že občania budú po našom boku, podporia nás, ak im to vysvetlíme. Musíme nájsť e, e, relevantné riešenia. Pripomínam, že máme čas do 20. marca na pozmeňovacie návrhy a potom to zjednotíme. 5 politických skupín pracovalo spoločne naposledy a zjednotili sme sa v našich pozíciách a práve vďaka tomu sme získali o 1,9 miliardy navyše oproti tomu, čo sa pôvodne navrhovalo. Vďaka tomu sme poprvýkrát takto zvíťazili. Myslím teda, že parlament naozaj musí byť jednotný aj v tomto prípade. Musíme eh, pracovať spoločne s tým istým cieľom. Musíme ostať jednotní, eh, aj keď rada členské štáty nie sú ochotné ustúpiť a reagovať. Ďakujeme. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Proposta d'opinione, eh, come sapete la Commissione Budget ha deciso di introdurre alcune modifiche. Alla... Viete, že eh, rozpočtový výbor eh, rozhodol eh, zapracovať zmeny, eh, napríklad, eh, eh že budú zapojené jednotlivé výbory do usmernení aj pre celý rok, potom bude teda pozícia parlamentu, ide aj o stanovisko eh, výboru pre rozpočet k usmerneniam parlamentu ehm, k rozpočtu 2021. Správa bude prijatá v rozpočtovom výbore 30. marca. AVKO ehm, musí hlasovať 17. Ehm, marca o tomto stanovisku. Lehota pre pozmeňovacie návrhy je 25. február 17 hodín. Ak nie sú žiadne výhrady, vychádzam z toho, že tento harmonogram je akceptovaný. Mám to ešte raz zopakovať. 19. teda 25. február pozmeňovacie návrhy 17. márec e, e, AVKO a potom e, budeme pokračovať a hneď prejdem k stanovisku, kde ja som spravodajcom rozpočet 2021 nový viacročný finančný rámec, ktorý musí byť vyrokovaný, e, reforma vlastných prostriedkov, e, vystúpenie Spojeného kráľovstva, začiatok konferencie o budúcnosti Európy. E, a máme naše politické priority, ktoré sme prezentovali. Komunikácia s občanmi je dôležitá. Mali by sa zapájať do eh, konferencie, aj do konferencie o budúcnosti Európy. Tam je dôležité vyčleniť finančné prostriedky. Potom eh, tam musia ešte byť eh, vyriešené rozpočtové otázky, čo sa týka organizácie. Potom ide o body, za ktoré je zodpovedný AVKO, ehm, program občanov Európy, a potom ďalej e, je dôležité zvyšovať e, informáciu o politike a poskytovať finančné prostriedky, mm, aby sa bojovalo proti fake news a dezinformáciám. Možno by sa chceli vyjadriť tieňoví spravodajcovia Dominik, Kristian, Damian. Inak nie. Takže... Dobre, e, Mám pokračovať. Domenek. Ďakujem aj e, autorovi stanoviska. Zároveň moja skupina e, absolútne súhlasí s návrhom, s tým, čo sa uvádza o konferencii o budúcnosti Európy, že musí byť e, e, vyčlenená príslušná e, rozpočtová linka. Môžem len zopakovať, že je to aj ústavne priorita, takže musí to byť financované. Je to podujatie na dva roky budeme na tom ďalej pracovať. Nechcem to už predlžovať. Možno by sme tam zapracovali niekoho, niekoľko úvah, ktoré som ja e, nadniesol o ústavnej e, dimenzii rozpočtu, e, teda konštitučné ústavné aspekty rozpočtu. Všetko je v poriadku. Zelený. Za sa nemusíme teda vyjadriť za zelený. Ja som spokojný so stanoviskom a chcel by som len posilniť e, e, tam ten aspekt e, konferencií o budúcnosti Európy. Ďakujem. Other groups? Dobre, iné skupiny. Dobre. mia opinione attesa che venga. Takže teraz musíme počkať. Um pretože ešte máme situáciu základných práv. E, e, výročná správa pre roky 2018-19 e, je pravdepodobné, že príslušný výbor schváli stanovisko v polke apríla. Aj tu musíme dodržať striktný harmonogram, čiže dnes budeme hlasovať o návrhu stanoviska. 24. február 17. hodina je termín pre pozmeňovacie návrhy. Môj návrh stanoviska, tam sa zameriavam predovšetkým na aspekty ochrany základných práv, ktoré e, sa dotýkajú AVKO. Ehm, moje východzie body boli e, dve posledné správy e, agentúry pre základné práva, e, takže každý členský štát je zaviazaný článku 51.1 Charty základných práv, rešpektovať práva, princípy a podporovať ich mm, uplatňovanie. Preto asi hovorím, rýchlo hovorí predseda, mhm. monitoring article 51, aby sa skonštatovalo, či vyplýva nejaká otázka z charty, potom e, e, musia znovu byť e, začaté e, E, diskusie, pokiaľ ide o Európsky dohovor o ľudských právach. Parlament musí byť priemežne informovaný e, na základe e, článku 218.10 odporúča sa, aby sa od, odchýlilo od súčasného prístupu a aby sa bojovalo proti individuálnym prípadom ad hoc. Ehm, takže treba E, z hlavných kontextov členské štáty musia uznať, že každá prípadná otázka e, musí byť e, objasnená, čo sa týka právneho štátu systematicky a komparatívne. Takisto sa zúrazňuje, že v rámci budúcej konferencie o budúcnosti Európy e, budú preddefinované e, určité politické priority, ale tie e, nebudú vyčerpávajúce, budú identifikované, ktoré európske práva, základné práva, slobody tam spadajú. Takisto sa uznáva, že Brexit teda bude mať e, dopad na e, práva občanov a takisto sa uvádza, že dôležité je, aby e, existovala spoločná kontrola Európskeho parlamentu a mm, britského parlamentu, čo sa týka postupu a postupu pri odchode z EÚ a na to sú by boli vítané aj spoločné štruktúry. Takže to je približne obsah môjho návrhu, takže pozmeňovacie návrhy, ako som už povedal, do 24. februára, 17. hodina. Chcel by niekto k tomu niečo povedať? Nie. V takom prípade budeme postupovať takto. Pán Görenc. Ďakujem, pán predseda. Mám niekoľko poznámok Súhlasím s všeobecným smerovaním, ktoré ste sformulovali vo svojom návrhu stanoviska. To je prvá vec, ale po druhé. Domnievam sa, že e, isté vylepšenia by sa dali navrhnúť zo strany nášho výboru, najmä čo sa týka fungovania Európskej agentúry pre základné práva a vo Viedni. Tá je užitočná, robí dobrú prácu, je dôležitá. Stanoviska tejto agentúry sú dôležité, ale je to agentúra, ktorá pozoruje, dokumentuje a vlastne poskytuje tieto služby predovšetkým komisii. Nie až tak veľmi Európskom parlamentu, predsa len je to orgán komisie. Skôr tam, kde končí práca agentúry pre základné práva, vzniká skutočná politická prekážka. Podľa mňa najvyšší čas zamyslieť sa nad zmenou kompetencií tejto agentúry, konkrétne, aby sa vytvorilo právo taktiež e, dávať veci na súd. Ďalej odsek 3. Vy ste spomenuli konkrétne túto vec. Týka sa to konferencii o budúcnosti Európy. Tu podľa nás by bolo vhodné myslieť aj na rozšírenie kompetencií súdneho dvora Európskej únie, a to vo všetkých vlastiach, ktoré sa týkajú európskej e, legislatívy Tý, tým by sa uľahčila a aj forma pristúpenia Európskej únie k dohovoru o občianských právach a tiež o základných právach. Ďalej článok 7. Tu sa na konci postupu, ktorý sa môže začať voči členskej krajine v prípade porušenia základných práv, na základe tohto postupu v prípade, že dojde k porušeniu týchto princípov, je možné zakročiť. My teda navrhujeme, že bude možné oslobiť buď komisiu alebo Európsky parlament, ale e, konec koncov sa ukáže, že v prípade, že pôjde o konkrétne prijatie rozhodnutí, tak sa nič nedeje. Myslím, že by sa to malo prehodnotiť, zmeniť. Ak sa tento problém nebude riešiť pri konferencii o budúcnosti Európy, myslím, že e, tým premeškáme to, čo je podstatné, vznikne skutočný problém dôveryhodnosti, čo sa týka dodržovania základných práv vo všetkých členských štátoch EÚ. E, sankcie, tie sú všeobecne známe, ale nikdy sa nedostaneme do fázy sankcií, pretože nechceme e, sa znepriateli členské štáty. Táto problematika sa spomenula aj v kontexte e, návrhu rozširovania Európskej únie o Albánsko a Severné Macedónsko. Ja osobne, a to je teda môj osobný názor, ja som bol proti e, toto rozširovanie, kým Európska únia nie je schopná zaručiť základné práva všetkých členských štátov EÚ. Nemá zmysel splniť kodenské kritéria ani v tej prvej kategórii, ktoré sa týkajú základných práv pri vstupe e do Európskej únie a potom po vstupe do EÚ si môže krajina robiť, čo chce E, vyhne sa sankciám, pretože e, členské štáty neodsúhlasia sankcie voči členskej krajine. pozorovateľ teda či chceme teda byť len pozorovateľom, ktorý e, sa bude len niečo neprizerať, alebo či chceme zakročiť. Podľa mňa, keď to bude vhodné, mali by sme presediť zmeny. Tie rokovania o rozširovaní sa spustia a keď sa uzavrú, Myslím, že by e, tá ratifikácia tohto rozširovania mala byť podmienená revíziou zmluvy. V každom prípade musíme požiadať členské štáty, aby ratifikovali takýto krok a môžeme zároveň požiadať, aby mechanizmus sankcií podľa článku 7 sa posilnil v zmysle príjmania rozhodnutí kvalifikovanou väčšinou. Toľko teda niekoľko poznámok. Ďakujem za pozornosť a ja aj predložím písomne pozmeňovacie návrhy v stanovenom e, vyčlenenom čase do stanovenej lehoty. Ďakujeme pekne. Pani Gregorová. Thank you very much, chair. Ďakujem. Chcela by som aj ja doplniť niekoľko poznámok v mene našej skupiny k zelených. Podporujeme dôraz, ktorý sa e, kladie v tejto správe a síce urýchlené rokovania o pristúpení Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach tiež e, vychádzajú zo stanoviska Európskeho súdneho dvora. Okrem toho sa domnievame, že e, ďalšie medzinárodné nástroje sú nevyhnutné v snahe chrániť základné práva a podporujeme preto ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Aktuálne to rada blokuje a tiež Európskej sociálnej charty tiež silné opatrenia v oblasti právneho štátu. Je dôležité uvedomiť, že článok 7 je mechanizmom e, naozaj e, využiteľným v poslednej fáze a nevyužíva sa efektívne. Preto presadzujeme nemý mechanizmus demokracie, právneho štátu a základných práv. Tento mechanizmus by mal vzniknúť na základe správy e, Európskeho parlamentu. Ešte v rámci konferencie o budúcnosti Európy Európska únia by mala zreformovať svoje zmluvy, aby umožnila súdne revízie základných práv na úrovni Európskeho súdneho dvora tým, že Európska charta základných práv sa bude priamo uplatňovať vo všetkých oblastiach a vo všetkých členských štátoch. Tiež sa chcem poďakovať spravodajcovi a teším sa na spoluprácu so všetkými kolegami. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme pekne za tieto vyjadrenia. Ja spracujem ešte pozmeňovacie návrhy, potom navrhnem dohodu, teda kompromis Verím, že sa dopracujeme k dobrým výsledkom v stanovenej lehote. Ďakujem vám všetkým. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Ešte niekto žiada o slovo? Takže nech sa páči, pán Wieland práve tiež prišiel, to znamená, že tým pádom môžeme pristúpiť k tej prezentácii a odsúhlasenia a um, z pracovnej skupiny pre postupy. Kde je pán Výland? Kde je pán Výland? Takže dnes ráno sme mali koordinátorov, ktorí si pozreli tento text. Teraz môžeme hlasovať vo výbore. Ako viete, Ehm, naši občania si žiadajú, aby politické strany a aj nadácie boli konformné s, s základnými princípmi Európskej únie, to je aj otázka iniciatívy Európskeho parlamentu a je to, zakladá sa to na e, tej 11, 1141 2014, čo sa týka e, aj spracovania e, tohto nariadenia v roku 2018. Je to skupina 50 tých občanov, ktorá môže vyzvať parlament, aby preveril jednotlivé ustanovenia. Ide o pres, preskúmanie, či je to konformné s princípmi, o ktoré sa Európska únia papiera 235 3, posledný odstavec hovorí, či e, AFKO je konformné s takýmito e, dopytmi. To znamená, že pokiaľ takáto skupina občanov takýto požiadavku e, postaví, tak AFKO je rozhodujúci. Nám sa predloží takéto, takéto požiadavka práve na preskúmanie princípov politických skupín a nadácií a my sa na túto tému musíme vyjadriť. Tieto usmernenia sú platné len pre vnútorné fungovanie výboru. To znamená, že nebudú sa potom prezentovať v plene. Pán Rainer Wieland viedol túto skupinu, pripravil tento text. A ešte srdečné blahoželanie k narodeninám. Vy ste o tri roky mladší ako ja. Takže ešte raz happy birthday, srdečné, srdečné blahoželanie, pán Wieland. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, aj za vaše blahoželania. Ah, takže E, pracovať musíme, a to nielen na narodinách a, a ten zub času na nás, e, na nás pracuje. Dobre, takže bola to pracovná skupina, ktorá bola zriadená nie len na tento, za týmto účelom, ale ktorá vo všeobecnosti e, mala, pres, mal, mala vlastne preskúmavať postupy v rámci rokovacieho programu. Pracovali sme tri roky a máme tu osobitosť, že za pár týždňov prídeme s balíkom pozmievacích návrhov, ale čo sa týka, e, čo sa týka um, 235 e, odsek 3, e, toto sú vlastne, toto sú vlastne požiadavky skupín občanov a Um, ktorí vyzvali vlastne Európsky parlament na to, aby zapis- či zapísané európske e, uh, poľské strany alebo poľské politické nadácie odpovedajú tým princípom, o ktoré sa Európska únia opiera. Ehm, je potrebné povedať, že tento parlament nie je povolaný k tomu, aby rozhodoval o tejto veci v jej právnej substancii na to je iný orgán. Ale otázka je, ako budeme zaobchádzať s príslušnými návrhmi toto, eh, táto otázka je dosť eh, zaujímavá. Musíme si pozrieť, eh, ako, ako by sa tieto postupy mohli čo najtransparentnejšie um, založiť a ako s, s nimi zaobchádzať, ako teda postupovať. My sme tu v našej pracovnej skupine diskus, debatovali. My sme tie usmernenia um, naformulovali čo najkračšie, tak aby to, eh, tento procedre bolo čo najformálnejšie. Ten postup by uh, mal, by mal um, prebiehať v niekoľkých krokoch. Najskôr eh, predseda eh, skontroluje alebo preverí požiadavky, či eh, splňajú formálne požiadavky. To znamená, že čítame 50 podpisov a potom tie žiadosti, ktoré mm, splňajú tie predpoklady na tejto formálnej úrovni, tie sa potom postupujú ďalej na výbor AFKO. Sekretariát by potom mal vytvoriť agendu pre koordinátorov a potom by mali koordinátori poskytnúť odporúčanie, či sa to má ukončiť alebo sa tá žiadosť má predložiť parlamentu. Výbor rozhoduje vždy po diskusie a väčšinou svojich členov ktorí musia ale um, pochádzať najmenšom z troch politických skupín, či sa uh, táto žiadosť alebo požiadavka občanov poskytne predsedovi uh, na predloženie v parlamente. Pokiaľ nie, tak e, sa, to, tak sa ten postup celý ukončí a potom predseda informuje prezidenta o vykonanom postupe formálne písomne a potom plénum rozhodne s príslušnými väčšinami, či sa to na príslušné orgány e, odporúča alebo nie, pokiaľ sa odpoveď, pokiaľ odpoveď znie nie, potom sa to automat, sa automaticky celý ten postup ukončí. Takže to je to, čo navrhujeme a ja dúfam, že e, je to vlastne e, logicky transparentné, logicky transparentný postup, je to formalizované konanie, ale nie je to prebyrokratizované konanie, ako si my myslíme. Dobre. Takže pokiaľ by chcel niekto položiť otázku, nech sa páči. Ale, e, a potom sa budeme hlasovať, pán Turčani, nech sa páči. 50 osôb, keď hovoríme o Európskej občianskej iniciatíve, je na to potrebný milión. Ja netvrdím, že by sme to mali priblížiť, teda že by sme mali tieto dve veci porovnávať, ale 50 ľudí, podľa mňa to je veľmi málo. Podľa mňa je na mieste otázka, prečo práve 50 osôb. Ako sme sa dopracovali k tomuto číslu? Je to teda len taká otázka. Pán Anemans? Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že ja som možno jediný člen výboru, ktorý sa na tom zúčastnil, eh, keď mala byť eh, zakázaná jedna politická strana po občianskej iniciatíve a po súdnom konaní. A toto trvalo veľmi dlho, ale nakoniec sme vlastne najvyššie Belgičov. Sme boli um, najvyšším, najvyšším súdom v Belgicku a nazývaný kriminálnou organizáciou ako mafia v Taliansku. Um, z nás sa stala jedna z najväčších eh, strán, politických strán v Belgicku. Ja rozumiem, čo tu navrhujete a idea a, a eh, tá politická skupina ide tomu rozumie tiež. My sme videli, že v Taliansku napríklad uh, Matteo Salvini išiel pred súd len preto, že prijal určité politické opatrenia ako minister vnútra. Je to všetko veľmi citlivé, ale ja som tomu pozitívne nastavený um, aj voči tej pracovnej skupine Vilan. A chcel som povedať e, len toľko, že obsah politických posolstiev je príliš e, vysoko hodnotený práve opozičnými, e, opozičnými e, poslancami. 50 ľudí chce, aby niektoré veci boli zakázané. Takže potom e, sú tu 50 ľudí niečo chce, aby sa niečo zakázalo, preverili, potom to e, je konzultované s, e, s koordinátormi, potom so skupinou, potom s predsedom a potom sa predstaví parlamentu. Mali by sme to racionalizovať, predovšetkým v tej prípravnej fáze. Tu, je, to, tu by malo byť to ten postup taký aseptický, takže malo by to byť skutočne, malo to byť skutočne správny postup, e, pretože tu sa robia potom politické závery a toto by nemalo byť účelom tej veci, zmyslom celého toho cvičenia. Takže ide e, o to, aby sme zastupovali naše politické e, idei, ale musíme dať priestor aj politickým odporcom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niekto? Chce sa niekto ďalší prihlásiť? Alebo chcete pánovi Vilandovi položiť otázku? Pokiaľ nie, tak pán Viland, nech sa páči. Takže pokúsim sa integrovane odpovedať na obe otázky. Za prvé, srdečná vďaka za priateľské slova, ktoré sa týkajú tej pracovnej skupiny. Uh, našej pracovnej skupiny. my sa snažíme celé, všetky tieto veci um, um, porovnávať s príslušným odstupom a objektívne. Ďakujem samozrejme vaša politická skupina. To, to, čo ste teraz povedal, no dobre, to, to je úplne v poriadku. Je to tak. Tá úprava ktorá je momentálne na stole, o ktorej hovoríme, že toto je vlastne tretia alebo štvrtá úroveň celkov, toho, tých celkových postupov a procesov. Toto teraz nemôžeme hodnotiť, do akej miery to, je, to bolo správne, správne alebo nesprávne, či ten orgán správny, ktorý uh, o tom rozhoduje, je uh, alebo patrí do Európskeho parlamentu, ale tá, tento orgán je nezávislý. To treba povedať. Za druhé, je tu možnosť práve v rámci rokovacieho poriadku, aby sa politické skupiny, a všetkým viaceré politické skupiny a s viacerými s väčšinami teda, aby eh, sa snažili o toto O tento postup v parlamente to bola veľká vec aj v prípade pána Breso že sa poskytne občanom možnosť zúčastniť sa na takomto postupe. A e, vtedy to bol politický kompromis, ktorý, že sme e, stanovili ten počet e, ob, ľudí alebo občanov potrebných pre takúto občianskú iniciatívu na 50. To nie je teraz, že sa 50 ľudí absolútne presadí, pretože uh, na, na, toto, na túto požiadavku, na tú iniciatívu nasleduje formálne preverovanie. To znamená, že predseda preverí, či to skutočne reálne a je to skutočne reálnych 50 občanov EÚ, či tam nie sú 4 austrálčania napríklad, potom sa, potom koordinátori vyhodnotia to, čo tam je, lebo sme videli, že strana X, uh, videli sme, že strana X robila niečo nepripustné a potom po nejakom čase sa opätovne e, sa pre, predniesú nejaké substantívne veci, tak ja by som povedal, že bez nejakého prekontrolovania logickosti tejto veci nebude žiadny postup v danom, e, v predmetnej veci. Dobre, to znamená, máme tu koordinátorov, ktorí robia potom, urobia potom návrh e, v rámci tých bežných procedúr, ktoré sú u nás v dome, u nás v parlamente a povedia áno alebo nie, predloží to predsedovi a tento takisto to predloží potom, potom e, sa musí skupina rozhodnúť, či áno alebo nie a či sa to predloží do parlamentu. Samozrejme, sa uh, musí, všet, celý postup musí byť preskúmateľný súdnou cestou. To znamená, že my sa tu pohybujeme uh, v určitých mantineloch a tých 50 občanov, e, občanov títo sú e, jednoducho stanovení. Teraz e, to nie je tak, že by týchto 50 ľudí písalo priamo prezidentovi. Nie. My jednoducho povieme, že, že formálne náležitosti v úzšom slova zmysle sú splnené a ja to odozdám výboru AFKO. Takže v tomto úzkom, eh, v týchto úzkých mantineloch sa, sa pohybuje ten návrh, ktorý sa predkladá a tam je potom pokus tento dokument eh, eh, zmysluplne a, a v, primeranom, v primerane posunúť ďalej. Nejde tu o nič viac, ale ani o nič menej. Dankeschön. Ďakujem veľmi pekne. Pán Wieland, ďakujem pekne za tie odpovede. Máte ešte nejaké ďalšie otázky? Pokiaľ nie, tak budeme hlasovať o návrhu pána Vilanda eh, k európskym politickým skupinám a nadáciám eh, v rámci občianských iniciatív. Eh, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Dobre, prijaté. Pán Viland, ešte raz srdečne vám ďakujeme, srdečne vám blahoželáme k vašim narodeninám a ďakujeme ešte raz veľmi pekne. A dneska večer po, pozývate všetkých na večeru, áno? Len keď pán predseda bude spievať. V tom prípade áno. Dobre, za 5 minút príde pán komisár Čevčovič.

Oh. Ladies and gentlemen, we are ready. Dámy a páni, sme pripravení pokračovať zasadnutí s našim priateľom, pod predsedom Marošom Ševčovičom, pod predsedom Európskej komisie. A vám že? Abbiamo il piacere di avere con noi Takže, e, ako som povedal, pán Ševčovič prišiel medzi nás, podpredseda e, e, medziinštitučných vzťahov už zastával túto funkciu, keď počas uplynulej komisie bol podpredsedom. Vždy sme mali možnosť s ním úzko spolupracovať. Aj pri spoločnom zasadnutí konferencie e, e, predsedov výboru, tam pán Ševčovič povedal, že s nami chce spolupracovať. To bolo veľmi pozitívne. Došlo aj k neformálnym e, stretnutiam, preto sme sa rozhodli, že tieto vzťahy posilníme. Nad rámec formálnych stretnutí, pretože si myslím, že dnes je dôležitý deň, pretože Maroš e, e, hovorí vo výbore AVKO po svojom e, vypočutí v oktobri. Táto výbora názorov spadá pod štrukturovaný dialog, pod, spadá pod štrukturovaný dialog, ktorý je zakotvený v rámcovej dohode vzťahov medzi parlamentom a komisiou ale myslím si, že e, by e, nemali sme mať len formálne vzťahy na formálnych zasadnutiach. Diskutovali sme s Marošom, teda, e, že sú neformálne zasadnutia, ktoré nie sú v zasadacom kalendári, aby sme potom mohli užšie spolupracovať komisia, parlament a parlament, výbory, ako aj výbor, ktorému predsedám ja tri inštitúcie e, e, si vymenia názory a toto je určite dôležité aj e, v legislatívnom postupe. Medziinštitučné plánovanie e, je iniciatívnym právom parlamentu, to je naša priorita. E, toto musí byť ďalej E, vypracované. Chcel by som sa opýtať, či komisia toto iniciatívne právo chce e, naďalej rozvíjať pre parlament, pretože tiež sme dohodli, že bude vymenovaný spravodajca. ktorý nadviaže na to, čo povedala pani van der Leyen, ktorá bola pomerne otvorená eh, voči parlamentu ešte predtým, než eh, sa hlasovalo o jej vymenovaní. To je pozitívny signál a musíme vychádzať eh, z tejto dohody a ďalej spolupracovať bez toho, aby sme bojovali na iných frontoch mali by sme toto posolstvo pani von der Leyen e, prijať pozitívne, teda tento odkaz, ktorý vyslala parlamentu. Samozrejme, musíme e, vypracovať e, lepšiu legislatívu, to je v záujme výboru. Chcel by som položiť otázky k stratégii One in, One out pre pracovný program 2020. Komisia vypracuje nový nástroj, aby eh, sa znížila byrokracia bez toho, aby sa eh, znížili sociálne a ekologické štandardy. Náš výbor chce hovoriť aj o programoch na posilnenie európskej demokracie. Konferencia o budúcnosti Európy eh, to je v centre našej práce. Chceli by sme sa dohodnúť, pokiaľ ide o modality, aby konferencia naozaj mohla začať 9. maja, ako sa očakáva. Je dôležité, aby inštitúcie e, pracovali bližšie k občanovi a aby sa diskutovalo o ich prioritách. Rada, komisia a parlament musia e, na tejto konferencii e, diskutovať aj o medziinštitučných otázkach. Takže špičkový kandidát alebo e, nadnárodné zoznamy. Náš výbor by chcel vypracovať správu bilancia volieb 2019. Toto by malo byť zohľadnené aj v rámci konferencie. Medzičasom je to tak, že chcem zdôrazniť, že Mm, máme vyšetrovacie právo, ktoré uplatňujeme, to, nespadri, to nespadá pod tvoj rozsah pôsobnosti, ale už sme o tom diskutovali eh, s pánom eh, spravodajcom Luis de Veza. To sú vyšetrovacie práva Európskeho parlamentu. Je to podobné ako eh, iniciatívne právo komisie. Chceme zabezpečiť, aby parlament bol parlamentom ako všetky ďalšie parlamenty na svete a nie len parlament eh, s eh, obmedzenými právami. Toto sú témy, eh, o ktorých by sme chceli diskutovať. No, potom register transparentnosti, to je ďalšia téma, ktorú, ktorej prikladáme veľkú dôležitosť. Chceli by sme s tebou spolupracovať, chceli by sme vedieť, či komisia je ochotná ďalej pracovať, ďalej sa angažovať, pretože už dlhšie sa diskutuje o tomto registri, ale mm, nedá sa e, dopracovať k dohode medzi inštitúciami. Ja by som ešte mohol ten zoznam predlžiť e, status ombudsmana, ďalej plán e, na posilnenie európskej demokracie a tak ďalej a tak ďalej. Transparentnosť, aj o tomto by sme mohli veľa hovoriť. Ale myslím, že by sme mali skôr počúvať pána Ševčoviča a potom eh, počúvať ehm, poslancov, ktorí by chceli položiť otázky a eh, pán eh, Ševčovič potom môže odpovedať. Takže to boli tie najdôležitejšie témy, ktoré mm, som chcel spomenúť. To sú témy, ktoré nás vo výbore zaujímajú najviac, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Mm, tak, aby inštitúcie e, počas e, budúcich e, štyroch rokov mali bližšie k občanovi. Slovo má pán Ševčovič. Ďakujem pekne, pán predseda, drahý António, vážení poslanci. Najskôr by som sa rád poďakoval za to, že sme mali možnosť absolvovať veľmi plodnú diskusiu na úrovni konferencie predsedov výborov, Pod predsedou Bol to nový formát, veľmi živá diskusia. Myslím, že Vďaka tomu sme odsúhlasili náš prvý pracovný program tejto novej komisie. Myslím, že to prebehlo v veľmi dobrej atmosfére. Aj vďaka vyjadreniam Európskeho parlamentu sme tento program ešte vylepšili. A tiež nás teší, že ste eh, pozitívne reagovali na pracovný program komisie. Teraz pracujeme, ako viete, neunavne na tom, aby všetky záväzky, eh, ktoré sme si stanovili na prvých 100 dní, naozaj sme splnili. Mnoho z nich taktiež e, sú veľkým záujmom výboru AFKO. Za to sa vám chcem poďakovať. Chcem sa poďakovať za pozvanie na tento štrukturovaný dialog s vašim výborom. Ja totiž váš výbor veľmi dobre poznám zo svojho prvého mandátu a už vtedy som si plne uvedomil v priebehu svojho prvého funkčného obdobia, že výbor AFKO je nevyhnutný. Je to kľúčový výbor v posilnení vzťahu medzi Európskou komisiou a parlamentom Myslím, že to veľmi dobre vystihla aj naša predsednička. Chceme zlepšiť vzťahy ešte ďalej. Chceme vyvinúť strategickú spoluprácu medzi Európskym parlamentom a komisiou. A ja ako podpredseda pre medziinstitucionálne vzťahy a strategický výhľad sa chcem postarať o to, aby toto partnerstvo také vysokej kvalite naozaj sa stalo realitou som pripravený nielen ja, ale aj moji kolegovia v kolegiu udržiavať s vami aktívne kontakty aj s ostatnými výbormi, viesť pravidelný, úprimný dialog. Myslím si totiž, že štrukturované dialógy sú dôležitým zdrojom prípravy ďalšieho pracovného programu komisie, na ktorom sme už začali pracovať. Začneme sa mu venovať už koncom jary tohto roka. Celkom iste budeme teda udržovať tento komunikačný kanál otvorený. Ja aj môj tým sme ochotní byť s vami v kontakte, komunikovať, informovať na vás o našich zámeroch, o vašich očakávaniach a o tom, ako by mala prebiehať naša spolupráca. Čo sa týka záväzkov, Vyjadril by som sa hneď k prvému, a síce politické záväzky vyplývajúce z článku 225 uznesenia podľa tohto článku. Myslím, že sme teraz vo fáze, keď naša úzka spolupráca e, bude veľmi dôležitá, pretože vďaka tejto spolupráci e, dokážeme zaručiť e, čo najlepšie výsledky takýchto situácií v záujme občanov a podnikov. V mojich očiach to znamená, že zaistíme, aby výsady komisie a parlamentu na základe pravidla 225 sa budú navzájom doplňať takým spôsobom, že si nebudú navzájom prekážať a prekrývať sa. V tomto kontexte by som chcel presadiť včasnú výmenu informácií medzi parlamentom a komisiou, vďaka čomu by sme dokázali dosiahnuť e, čo najlepší výsledok tejto iniciatívy. Domnievam sa, že to by ešte ďalej e, zintenzívnilo našu komunikáciu pravidelne medzi našimi inštitúciami. Čo zatiaľ vieme? Už teraz existuje 14 e, uznesení podľa článku 225 v príprave v Európskom parlamente 9 z nich bolo odsúhlasených na úrovni konferencie predsedov a ďalších 5 sa má ďalej spracúvať. Tiež niekoľko z týchto uznesení sa týka politických oblastí, ktorých komisia už ohlásila tu sa legislatívu v rámci svojho pracovného programu a to som odprezentoval aj Európskemu parlamentu. Teda Domnievam sa, že ak by sa takto postupovalo, išlo by to v rozpore e, článku 225, ten mal za cieľ vyzývať e, komisiu, aby konala, ak by ne, už nekonala pred touto výzvou. Navrhujem teda, aby sme spolupracovali snahe vyhnúť sa takýmto situáciám a o čo skôr tieto problémy zadefinujeme, o to ľahšie bude nájsť riešenie Viem, že obe naše inštitúcie, aj Európsky parlament, aj komisia, že nám záleží na úspešnosti tejto politickej iniciatívy, tejto dlhodobej snahy, tohto dlhodobého želania Európskeho parlamentu. A máme v pláne my z komisie držať sa tohto jasného záväzku ktorý vyslovila predsednička komisie von der Leyen pri plnom dodržaní zásady subsidiarity, proporčnosti a lepšieho schvaľovania legislatívy. Bol by som rád, teda, keby sme sa vyhli nejakej frustrácii e, na konci tohto procesu. Bol by som rád, keby sme tento proces uzavreli s jasným pocitom uspokojenia, že táto spolupráca funguje, že vy ste využili vaše právo iniciatívy, že my sme splnili naše politické záväzky a že sme dosiahli niečo, čo je dobré, prospešné pre Európsku úniu a občanov. Ak dovolíte, teraz ešte niekoľko slov ku konferencii o budúcnosti Európy. Viem, že to je pre vás dôležité, pre váš výbor, aj pre mnohých poslancov z Európskeho parlamentu, ktorí tu nepôsobia. Ako viete, bude to dvojročné pan európske podujatie, bude to priestor pre diskusiu medzi európskymi občanmi a výsledky sa potom zohľadnia v legislatívnom procese presne podľa našich inštitucionálnych kompetencií a výsad. Ako tiež viete, parlament a komisia už sformulovali, ako by táto konferencia mala prebehnúť, ale ešte stále sa čaká na to, aby rada zadefinovala svoju pozíciu. Dúfam, že k tomu dôjde eh, pri najbližšej rade pre všeobecné záležitosti, tak aby sme sa mohli posunúť ďalšiemu kroku a začať rokovať medzi troma inštitúciami na úrovni troch predsedov a spísať spoločné vyhlásenie, kde by bol popísaný rozsah, formát, štruktúra a tiež ciele tejto konferencie. Domnievame sa rovnako ako Európsky parlament, že konferencia by sa mala orientovať v dvoch prúdoch. Ten prvý prúd by sa mal týkať hlavných ambícií EÚ a mal by ponechať priestor občanom aby mohli diskutovať eh, o témach, ktoré eh, ich eh, zamestnávajú a ktoré prekačujú priority komisie. Ten druhý prúd, viem, že to je dôležité pre Európsky parlament a poslancom. To by sa malo zameriavať na inštitucionálne otázky, konkrétne systém hlavných kandidátov do volieb a tiež na kandidátky do volieb do Európskeho parlamentu. V tomto kontexte by som vás rád poinformoval, že sme v kontakte s národnými parlamentmi. Tie sa už aktívne vyjadrujú, chcú sa aktívne podielať na tejto konferencii. Naša predsednička dostala list od 23 národných parlamentov, kde požadujú, aby boli úzkou súčasťou prípravy organizácie tejto konferencie. A predpokladám, že všetci sa zhodneme na tom, že to musí byť podujatie, ktoré obohatí aj Európsky parlament a národné parlamenty a ostatné európske inštitúcie, tak aby sa všetci zapojili do pozitívnej diskusie s občanmi, aby sa zamerala diskusia na to, čo je dôležité pre nás všetkých do budúcna. My sa vynasnažíme, aby e, to spoločné vyhlásenie bolo odsúhlasené včas, dúfajme do marca, aby sa mohla spustiť konferencia Šumanov eh, eh, deň 9. mája tohto roka. Okrem týchto prvých tém, ktoré som spomenul, by som vás rád informoval o, o ďalších krokoch po správe pána eh, Rážela o subsidiarite kontroly mechanizmus a tiež súvisiaca pracovná skupina. Ste si všimli, že už tento rok sme vzali na vedomie návrh a to obdobie medzi 20. decembrom a 10. januárom, keď sa určujú lehoty na tých 8 týždňov pre národné parlamenty v rámci kontroly subsidiarity. To sme stiahli. Dúfam, že e, sa tým zlepší celkovo proces výmeny názorov a interakcie s národnými parlamentmi. Tiež je v snahe zlepšiť pochopenie, ako funguje e, politický proces v hlavných mestách, musíme vedieť, ako reagujú na jednotlivé otázky a požiadavky o stanoviská. Chystáme sa vypracovať vysoko kvalitný systém odpovedí aj na také otázky, kde subsidiarita znamená, že značný počet národných parlamentov sa vyjadruje aj bez toho, aby sa spustil proces žltej karty. Verím, že to ešte ďalej zlepší kvalitu našich vzťahov s národnými parlamentmi. Pán predseda, keď sme sa naposledy stretli, padli isté otázky, ktoré sa týkali štatutu ombudsmanky. To je téma, ktorej sa ešte stále venujeme. Ako viete, uvítali sme E, návrh aktualizovať tento štatút, najmä mnohé ustanovenia, ktoré sa e, týkali rozhodnutí na úrovni e, výboru. Ak by plénum rešpektovalo váš výbor, tak by sa to zrejme už bolo vyriešilo, ale v tejto fáze musím povedať, že keď som o tejto téme diskutoval s radou, aj s kolegami v komisii, ešte stále sú isté výhrady v súvislosti s niektorými pozmeňovacími návrhmi, ktoré boli doplnené do uznesenia o novom štatúte ombudsmanky v pléne, teda budeme musieť ešte na nich popracovať. Dúfam, že to čo skoro vyriešime. Informovali ma, že pán Aranžel bude viesť rokovací tím v tejto veci. Sme teda ochotní byť v kontakte. Myslím, že vďaka konštruktívnemu prístupu naozaj sa dopracujeme k uspokojivému výsledku a, a to čo skoro. Spomenuli ste, pán predseda, právo e, na vyšetrovanie, vyšetrovacie právo. To je e, niečo, čo komisia uznáva. Európsky parlament má plné právo vyšetrovať, kontrolovať bez toho, aby sa nejak obmedzili právomoci, ktoré sú potvrdené v zmluve pre iné inštitúcie. Tiež chápeme, že je potrebné aktualizovať právny rámec z roku 1995, aby sa zaistila konformita s Lisabonskou zmluvou aby sa zohľadnili e, skúsenosti a poznatky z piatich e, a tak výborov, ktoré vznikli odtedy. E, som ochotný viesť trilaterálne diskusie na túto tému, aby sme sa pohli ďalej v tejto citlivej veci. A ešte na záver svojho úvodného vystúpenia by som stručne zareagoval na požiadavku pána predsedu, ktorú ste spomenuli, pán predseda, v úvode. Chcel by som sa stručne vyjadriť k Brexitu. Zdôraznil by som, že je dôležité pracovať naďalej na jednote našich inštitúcií aj členských štátov. To bol kľúčový faktor v úspešnosti v rokovaniach o odchode a bude to kľúčové aj v úspešnom zvládnutí dohody o budúcich vzťahoch eh, s Britániou. Myslím, že táto jednota bude eh, významná aj v ďalších fázach. Ako viete, sú pred nami eh, dosť významné lehoty v tomto procese odchodu. Michel Barnier, náš hlavný vyjednávač, navrhol veľmi náročný plán rokovaní, aby rokovania prebiehali, prebiehali každé tri týždne snahe dosiahnuť tie najlepšie výsledky. Čiže zaznamenali sme signály z Británie o ich rokovacích pozíciách. Myslím, že tí, ktorí to sledujete, eh, tak zrejme ste pochopili, že tie rokovania budú zložité, ale my sa k ním staviame pozitívne a veríme, že sa nám podarí dosiahnuť tie najlepšie výsledky. Ešte, ak dovolíte, pán predseda, spomenul by som eh, ten princíp, eh, jeden nový legislatívny návrh, jeden starý sa zruší bude to pokryté aj v našom oznámení o lepšej regulácii. To sa chystáme predložiť v apríli. To, čo som prislúbil už na svojom vypočutí, eh, platí. A síce chceme sa vyhnúť mechanickému prístupu, nechceme eh, rušiť eh, alebo zoškrtať sociálne práva, ekologické práva v legislatíve a v nariadeniach. My sa chceme zamerať na to, ako znížiť administratívnu záťaž v tých oblastiach, kde nové návrhy, nová legislatíva sa navrhuje. Pracujeme spoločne so Spoločným výskumným centrom, aby sme vyvinuli metodiku, aby sme na, dokázali naozaj zmerať, ako plníme ciele a tiež konzultujeme túto vec s rôznymi e, dohľadnými orgánmi, ktoré pôsobia v tejto oblasti v EÚ. Navrhneme teda najvhodnejšie riešenie z našho pohľadu a tak, aby sme znižili administratívnu záťaž a zároveň zaručili čo najvyššiu kvalitu našej legislatívy. Čo sa týka registra transparentnosti, spomínam si na naše spoločné úsilie spred hruba desiatich rokov, keď sme sa začali venovať registru transparentnosti. Bolo tam niekoľko kategórií, myslím, že 5000 eh, zúčastnených eh, stran dnes eh, viac ako 12 tisíc organizácií a subjektov je pokrytých v tomto registri transparentnosti. Viete, že našou hlavnou prioritou je dodržiavanie zásady. Bez registrácie nie je stretnutie. To platí pre všetky inštitúcie. Viem, že si to vyžaduje istý pokrok, aby sa posunuli veci v rokovaniach. E, e, moja kolegyňa Jorová je ochotná s vami rokovať, stretnúť sa, nájsť riešenie, tak aby sme zvyšili transparentnosť a aby tento register bol ešte efektívnejším nástrojom, tak aby e, sme prijímali legislatívu v zdravom a transparentnom prostredí. Ďakujem pekne, pán predseda, za priestor, za slovo. Nepochybne ešte sa nastolia mnohé ďalšie významné otázky aj v diskusii. Ďakujem, ďakujeme pekne, Maroš. A Teraz si myslím, že by sme mohli začať e, kolo otázok najskôr v mene jednotlivých politických skupín a potom samostatní poslanci najskôr EPP, Danuta Hubner. Thank you very much and thank you very much, uh, Commissioner. It's always pleasure to, to Takže e, pamätám si e, predchádzajúci e, zákonodarca nebol ľahký, takže sme radi, že vy ste podpredseda komisie, ktorý je ochotný s nami komunikovať. Dúfam, že to bude pravidlo. Chcem sa koncentrovať na lepšiu legislatívu, pretože v roku 2016 bola E, vyrokovaná posledná medziinštitučná dohoda. E, myslím si, že e, čo sa prvýkrát stalo, že tam bol spoločný viacročný program, viacročné programovanie. Vyvinuli sme dobrú spoluprácu, čo sa týka výročného programu, kde komisia a tri inštitúcie podpisujú program a funguje to, ale viacročný program mal začať v Lani a v Lani to nefungovalo nemáme e, spoločný viacročný program. E, keby ste počúvali, čo hovorí rada e, nedávno, vždy stratégia rady a potom spolu s komisiou, ale parlament sa tam v podstate neobjavuje ako inštitúcia, ktorá je spoluvytvárajúca súčasť tohto viacročného programovania chápem, že e, pracujete na e, oznámení o lepšej legislatíve, ktorá má byť v apríli tohto roku, čiže mohli by ste sa zamrať aj na to, prečo tento viacročný mm, program, toto viacročné programovanie e, sa nechytilo, tak povediac, keď teda bol pokus. Potom druhá otázka sa týka mm, niečo, čo mám pocit, že by ste chceli e, spomenúť. E, otázka subsidiarity, čo je e, dôležitosť lepšej legislatívy a úroveň implementácie, čo je tak úroveň členského štátu, ako aj v niektorých členských štátoch aj na nižšej úrovni. Čiže mohli by ste sa vyjadriť aj k tomu, či si myslíte, že by sa malo viať, venovať viac pozornosti implementácii. A ako sme povedali v našej dohode 2016, je tu e, veľa aktivít e, e, úradníkov, ktoré, ktorí chcú sa cítiť viac chránení a potom je tá legislatíva zložitejšia keď to robí komisia, je to jednoduchšie, keď to robí parlament, tak je to menej um, jednoduché, ale čím nižšie to ide, tým menej jednoduché to je. Mali sme task force uh, eh, pána Timmermansa, pokiaľ ide o subsidiaritu, proporcionalitu a mm, ef- väčšiu efektívnosť. My sme sa nepo- nezapojili do to- tohto procesu ako Európsky parlament, ale tiež by nás zaujímalo, či výsledok tejto task force bol prezentovaný parlamentu. Uh, E, teda, e, alebo či výsledok tejto task force je vnímaný ako e, dobrý dodatok k celému procesu lepšej legislatívy. Čiže keby ste mohli sa viac vyjadriť k oznámeniu o lepšej legislatíve, ktoré pripravujete, či to bude v súlade s tou s, hlavnou, s tým hlavným oznámením. viceprezidente, por... Ďakujem vám pekne, pán predseda. Um, pán podpredseda komisie, ďakujeme vám za vaše slova a pre nás to bolo veľmi obsažné, mnohé veci ste um, nadčetli, čo sa týka iniciatívy o právo Európskeho parlamentu. Keď pokiaľ to, som to pochopil správne, a aj to, čo sa teda oznámilo v podstate by išlo viac menej o kompromis. O kompromis v situácii, takže parlament by sa zaviazal, zaviazal urobiť vtedy iniciatívny návrh, vždy vtedy, keď sa Európsky e, parlament e, odvolal na článok 225. Je tomu tak? E, bolo by to postačujúce, len bilaterálne prehlásenie zo strany komisie alebo alebo by bolo potrebná, potrebný ďalší dohovor zo strany oboch inštitúcií. A potom z tej istej oblasti my sme chceli počuť praktický príklad, ako by mal tento mechanizmus fungovať. Potom e, toto vyšetrovacie právo. Ja, mňa veľmi teší, že ste e, sa tomu venoval. Um, ide podstate o také ambiciozne ciele, ktoré sú pred nami v tej poslednej legislatív, poslednej legislatívnej perióde. To e, nebolo videné takto pozitívne. E, skôr e, celá táto agenda bola blokovaná, takže toto je vlastne vec, ktorá e, je e, smerovaná už e, z, desia, z pred desiatich rokov. Takže my by sme veľmi privítali túto iniciatívu komisie, ale napriek tomu by sme chceli vedieť, čo konkrétne si pod tým predstavujete. My samozrejme dúfame, že komisia sa tu spojí s parlamentom, pre všetkým v tom zmysle, že by boli eh, prekročené tie červené linie, ktoré rada stále stanovia a ktoré sú pre nás neakceptovateľné. Aj ak zohľadníme, že nechceme žiadať viac ako to, čo vyplýva z tých eh, príslušných vyšetrovacích príslušností národných parlamentov. Takže toto by nemalo byť problematické a ja absolútne súhlasím s tým, čo hovorí čo hovorí predseda výboru práve v, e, v ohľadom iniciatívnych práv Európskeho parlamentu. To znamená, že by sme mali ísť ruka v ruke s tou kontrolnou e, kompetenciou a s tým právom na vyšetrovanie zo strany Európskeho parlamentu. Dobre, teraz čo sa týka budúcnosti Európy. My vítame, že komisia uh, hovorí o teda, pardon, neodporuje uh, Um, oznamovacieho právu a e, zo strany Európskeho parlamentu a tento inštitucionálny charakter e, e, tu máme daný. Bol predbežný návrh, ktorý nám bol predstavený a ktorý a, a bolo by teda veľmi dobré, keby sme E, tu hovorili a mohli hovoriť o reforme zmluv. Toto, e, to slovo reforma bolo z toho návrhu vyčerknuté v konečnom dôsledku. Pani von der Leyen e, musí prevziať určitú vedúcu úlohu a samozrejme vy tiež, pretože vy ste za to, vy ste tu príslušní, vy ste kompetentní. Takže komisári, komis sa asi, aby nemala ísť takou dynamikou, že sú tu nejakí dvaja, traja komisári, ktorí sú proti jednej vete v nejakom e, oznámení v nejakej správe a táto, táto veda sa jednoducho vyčerkne. A ďalšia, posledná vec, o ktorej ste hovorili, a tu mi dovolte pripomenúť, že tu ide skôr o parlament a jeho rokovací poriadok, ale my e, tu chceme hovoriť takisto e, o tom, že my potrebujeme spoluprácu s komisiou a to v, pri um, uplatňovaní pravidelných kontrol e, nad prácou komisie, tak ako to v parlamente už poznáme. V Španielsku napríklad e, je to vlastne e, vládna, kontrola vlády, kontrola činnosti vlády. U nás e, sa tu kontroluje komisia ako exekutíva Európskej únie. Malo by to byť transparentné, mala by to byť poslanená úloha parlamentu, pretože my sme jediný, iná inštitúcia, ktorej členovia sú volení priamo občanmi Európskej únie a inter, e, interinstitucionálne vzťahy by to skutočne posilnilo a bolo by to lepšie presadiť radšej dnes ako zajtra. Ďakujem Dominik Pascal Duvon, Durand. Ako ďalší, ďakujem vám pekne, pani predsednička, ďakujem pán Ševčovič, ďakujem vám, ďakujem vám za vašu prezentáciu, takisto vám ďakujem za to, že ste prišli k nám do nášho výboru. Nechcem, taká vec s tými detailami. Nechcem zachádzať príliš do podrobností. E, keď e, sa hovorí o princípe lepšej legislatívy, e, samozrejme to je princíp, ktorý všetci podporujú, ale ja mám takú širšiu inštitucionálnu otázku. Už niekoľko rokov sa parlament, aj tento výbor snažia vysielať jasné signály rade, aby sa veci posunuli vo viacerých veciach, čo sa týka fungovania EÚ aj na úrovni medziinstitucionálnych vzťahov, v legislatívnych vzťahoch, taktiež v štýle práce, z hľadiska transparentnosti e, voči občanov a podobne. Mám pocit, e, dúfam, že mi ho vyvrátite, že mi poviete, že sa mýlim, to by e, ma uspokojilo. Mám však pocit, že komisia celkovo v medziinstitucionálnych vzťahoch hrá na obe strany. Tak trošku e, sa snaží vyhoveť už vopred rade. Rada je neochotná posunúť sa nikam a tým pádom sa nič nedeje. Nedeje sa nič preto, že nie sme v medzi inštitúciálnej rovine vzťahov. Je mnoho diskusí, v ktorých nemôžeme e, viesť diskusiu s radou, pretože rada nechce e, pristúpiť vôbec na tieto diskusie. Keď hovoríme o situácii, v ktorej sa Európa nachádza a taktiež blokády, ktorými Európa je poznačená, neviem si predstaviť, že konferencia o budúcnosti Európy, ktorú si želáme, že to musí byť aj spoločná vízia komisie aj rady o návrhoch, ktoré sme my sformulovali. Nehovorím to len preto, aby sme e, ostali také všeobecnej rovine, ale dajme tomu, čo sa týka aktuálneho mandátu, kde sú rokovania s radou? Komisia, teda pani von der Leyen, e, vlastne e, nastolila niekoľko tém a parlament sa tomu venuje a to je všetko. Od rady sme nepočuli nič. Ak teda budeme pokračovať v takejto logike, tak sa neposunieme nikam v tých mnohých zásadných témach. Chcem sa teda opýtať, Eh, nakoľko aj keď viem, že neodpoviete mi ľahko, ak teda vychádzame z toho, že situácia je zablokovaná, nemyslím si napríklad, a tým nechcem nieko kritizovať, eh, aj eh, účasť národných parlamentov. Mňa teší, že sa národné parlamenty, možno aj regionálne parlamenty zúčastnia. To ma teší. Tešíme, že sa občianská spoločnosť mimo vládky zapoja. Toto všetko je prospešné, ale e, predsa len je tu jedno jasné e, zablokovanie a to je na úrovni rady. Preto sa chcem opýtať, ako teda keď rada skonštatuje, že nemáme väčšinovú podporu preto, aby sa veci pohli, ako si myslíte, že by sa mohli pohnúť? Myslíte si, že by sa mohli pohnúť? Ak áno, tak ako? Thank you and Mr. Anemans. Ďakujem pekne. Pán Anemans, predsa nie. Kto by chcel hovoriť za zelených? Nech sa páči. Ďakujem. to vyšetrovacie právo, ktoré ste spomenuli pre parlament, eh, ktoré sa ešte nepresadilo do praxe, eh, chcete byť mediátorom, to oceňujeme. Pre náš, pre zelených je to dlhodobá tradičná téma, eh, tá súvisí s transparentnosťou, ten register transparentnosti. Akú úlohu chcete zohrávať v tomto smere konkrétnejšie? Už to kolega Pascal Durand spomenul. Nejde tu len o to, že je situácia zablokovaná v rade, naozaj chýba a transparentnosť, čo sa týka rozhodovacieho procesu v rade. To je veľmi vážny problém. Čo teda plánujete presadiť tejto veci a ďalej konferencia o budúcnosti Európy? Môžete, možno zájdem o niečo ďalej ako môj kolega Durand. Celá tá problematika väčšinových pomerov v rade e, ktorá spôsobuje e, tak veľa zablokovaných situácií, ktorá dokonca nás v istom zmysle ohrozuje ja sa často venujem témam, ktoré sa týkajú právneho štátu, teda Maďarsko, Polsko a podobne. Sme zablokovaní, neposúvame sa nikam tu v tejto EÚ. Sme v slepej uličke. Jednak tým, že jedna krajina už odišla, je nás už len 27 a druhá krajina vlastne odmieta eh, vzeť na vedomie to, čo konštatuje súdny dvor, a potom ďalšia krajina trvá na tom, že oni si svoje hodnoty a svoje práva vykladajú inak ako zvyšok EÚ. Teda tieto otázky Dá sa to prejednávať na úrovni konferencie pre budúcnosť Európy? Myslíte si, že sa im môžeme venovať? O čom teda podľa vás bude možné hovoriť na konferencii o budúcnosti Európy aj s občanmi, aby to nebol eh, len eh, ďalší šum v poradí, ktorých už tu bolo veľa? Ďakujem. Pán Buržua. Ja, danky veľ, eh, voorzitter. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár, srdečná vďaka, že ste sem prišli. Tieto štrukturované dialógy sú pre nás veľmi dôležité. Samozrejme, toto je jedna z vašich hlavných úloh, ktorú ste aj dostali od pani van der Leyen. A ja si myslím, že teraz ide mm, aj o to, čo e, pán Dominik e, Veze povedal. Ide určite e, aj o to, že máte vlastne oveľa viac kontaktov s parlamentom ako iní, komi- iní komisári. A dnes som práve na výbore IMCO povedala, že by sme mohli mať každé dva mesiace um, tak, také tlačovky, mohli by sme si vymeniť eh, informácie, mohli by sme si povedať, čo chcete komisárom, eh, komisárom povedať. Napríklad eh, my máme mm, určite skúsenosti z Národného parlamentu a myslím si, že s komisármi je niekedy veľmi ťažko nadviazať dialog, ale napriek tomu si myslím, že by sme to mali urobiť, mali by sme viac uh, štruktúrálnych intencií, mali by sme mať viac možností klásť otázky. A samozrejme je to len také konflikt, taký konfliktný vzťah, ale samozrejme je tu tá úloha parlamentu, ktorá eh, je ešte taká mm, rozšíriteľná, by som povedala. Myslím si, že by, za, že je to viac menej vaše úlohy, úloha e, toto presadiť. Princíp subsidiarity, k tomu sme tiež chceli hovoriť, aj to, čo povedala pani Hübner. Tá úloha tých e, e, parlamentov ako takých, legislatívne úlohy. My v Belgicku sme na rovnakej úrovni, ako je federálna úroveň. To znamená, že eh, tie čiastkové štátne parlamenty, myslím si, že sú eh, tu porovnateľné s federálnymi. A mm, ide nám v podstate pod čiarou o budúcnosť Európskej únie. Ja neverím na nejaké veľké inštitucionálne reformy. Myslím si, že eh, únia uh, uh, musí uh, môcť dýchať, musí sa zlepšiť klíma, musí sa to odraziť aj na rozpočte do budúcnosti. My chceme byť e, global player práve v oblasti, veľkým hráčom v oblasti e, klimatických zmien, v oblasti stability. Na to nepotrebujeme žiadne zmeny zmluv. Hm, chcel som ešte niečo poznamenať. Dbajte prosím eh, veľmi pozorne na reprezentatívnu demokraciu, lebo Lisabonská zmluva sa opiera o reprezentatívnu demokraciu a tu sú dva eh, ja legitimní zástupcovia, to je Európsky parlament a národné parlamenty je e, samozrejme dôležité, že máme občianský dialog, to sme naštartovali, že všetky možné organizácie, ktoré budú tu vypočuté a, vypočuté a sa zúčastnia, ale samozrejme je dôležité, aby sme si všetci uvedomili, že skutočná reprezentatívnosť spočíva na pleciach tých, ktorí boli priamo zvolení a to sú národné parlamenty, parlamenty ako také, národné parlamenty a Európsky parlament. Áno, ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Pán Šulc. Ďakujem veľmi pekne, pán, e, pán e, pani prezidentka, pán komisár, budem hovoriť po nemecky. Pán podpredseda, je to veľmi dobré, že ste tu. E, pri najmenšom sme už tu v tomto výbore spolupracovali v prvej vašej legislatívnej perióde a rád, sa, rád na to nadviažem. Dôležité je, aby sme v podstate, v podstate mali e, otvorené všetky formy, e, v rámci ktorých môžeme spolu rozhovoriť, ktorých, v rámci ktorých môžeme spolu diskutovať. A musíme si jednoducho len povedať, ako sa tie zmluvy musia pretaviť do skutočnosti e, nami, samozrejme radou, samozrejme a komisiou. Pretože toto, sú, toto je tá viacúrovňová štruktúra Európskej únie, takže máte že robíte Európsku úniu tak na národnej úrovni, ako aj na európskej úrovni. Ja v tom nevidím žiadny rozpor. A my musíme tu byť skutočne e, na to e, nasmerovaní, e, keď chceme diskutovať o budúcnosti Európskej únie, keď hovoríme o vyšetrovacom práve Európskeho parlamentu, keď hovoríme o legislatívnych dánostiach a skupnostiach Európskeho parlamentu. Prečo tak veľa vecí nefunguje? Už e, na to nepotrebujeme ďalší dialog, e, nepotrebujeme len sedieť vo výboroch, ale musíme si jednoducho pozrieť a analyzovať, kde e, nás to brzdí, kde vlastne nie je ochota um, viac diskutovať tam, kde sme sa možno, že aj pohádali, tam, kde sme mali spory. A tu urobiť rozhodnutie aj v problematických komplexoch otázok, a to medzi e, Európskym parlamentom a radou predovšetkým. A otázkou, otázka znie, ako môže komisia konkrétne sprostred, e, robiť sprostredovateľskú činnosť práve v takýchto komplikovaných otázok, otázkach, pretože nemôže byť, že cez 8 rokov sa žiada o vyšetrovacie právo Európskeho parlamentu e, krížom cez všetky legislatívne periódy a nič sa nedieje. Tu musí parlament jednoducho jasne povedať koniec ideme na Európsky súdny dvor, pretože potrebujeme vyjasnenie tohto vzťahu. Pretože my nebudeme zase čakať 2 roky a 3 roky, kedy budeme diskutovať medzi sebou a e, v konečnom dôsledku počiarovne nenastane žiadna zmena. Takže jednoducho musíme si prejsť pole za polom, riadok za riadkom, e, tam, kde to nefunguje kde e, tá governance Európskej e, únie nefunguje. A to je vlastne aj niečo, čo prispieje k budúcnosti Európskej únie. Tento parlament eh, je skutočne už dosť ďaleko eh, v tom návrhu, ktorý sa eh, predložil. Bolo to v januári a my sme teraz na konci, na konci februára a konferencia o tom má byť 9. maja. Kedy sa konečne stretneme, aby sme konkrétne začali organizovať? Ako môžeme e, to urobiť tak, že, že vlastne z, zhromaždenie občanov, Citizens Agora, že to e, zorganizujeme tak, aby sme si ich vypočuli, aby e, sme vedeli, čo ich trápi a čo, aké očakávania voči Európskej únie tu existujú. A keď to budeme mať 9. mája, budeme to mať na malej konferencii v Dubrovníku, kde nájdeme v konferenčnej sieni Rasmus sa na toto nie je nič to, e, nič e, to, čo by sme chceli pre Európsky parlament. My jednoducho musíme tieto parlamentné návrhy podchytiť a musíme možno urobiť o krok viac, aby sme v konečnom dôsledku e, mohli povedať, a síce bol to zase veľmi dobrý e, slúbený štát, vážení občania, ale nebolo to skutočné obnovenie governance Európskej únie, ktorý by sme tak veľmi potrebovali a ktorý sme vám sľubovali. My sme sľubovali, že E, nezneužijeme dôvere, dôveru, že budeme reštrukturalizovať, že sa budeme snažiť vyriešiť tie problémy, ktoré sme, ktoré sme analyzovali, ale toto sa nedieje. Pokiaľ explicitne sa nebude, nepostavíme e, tejto vážnej situácie, tak e, nedospieme k žiadnym riešeniam. Myslím si, že tu by sme si mali spoločne povedať, eh, čo budeme robiť v nasledujúcich dňoch a týždňoch, tak aby sme zmenili toto status quo. Eh, podľa môjho názoru k tomu eh, patrí aj to, že nebudeme úplne reflektovať len ten systém špičkových kandidátov, ale že sa budeme skutočne venovať dialogu s občiankami a občanmi. Potom môžeme diskutovať o tom, ako to bude v budúcnosti vyzerať s voleným právom v Európe. A z môjho pohľadu áno, musíme eh, mať transnacionálne eh, kandidátske práva, áno, ale mali by sme si vypočuť našich občanov, mali by sme si vypočuť ich návrhy. My sme už roky, za posledné 4 roky e, pracovali v AFKu na vypracovaní stanoviska aj ako by tento problémny proces a postup mal v Európe v budúcnosti vyzerať, ale myslím si, že toto od nás e, sa aj očakáva ako ústavný, tzv. ústavný výbor, konštitucionálny výbor Európskeho parlamentu. A my by sme boli veľmi radi, keby sa, konz, keby sa komisári takisto e, venovali týmto témam, ktoré sú pre nás také dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Pani Šaliby je na, moj, na mojom zozname. Nech sa páči. Príjemný podvečer, pán komisár, pani predsedajúca, vážení kolegovia, zdravím všetkých. Pre mňa je to prvé stretnutie, zasadnutie výboru AFED ako viete, uvoľnili sa miesta vo výboroch po Brexite a ja som teda využila túto príležitosť, aby som získala post aj v treťom výbore a tak som sa ocitla tu vo výbore AFET, pardon, AFKO a to ma veľmi teší. Ja som sa vlastne chcela byť súčasťou výboru AFKO aj preto, že je tu snaha, ktorú ja veľmi výrazne cítim, demokratizovať viac Európsku úniu, aby bola viditeľnejšia, transparentnejšia pre občanov mám pocit, že výbor AVKO práve je miestom, kde je možné sa angažovať v tomto smere a presadiť veci. Občania potrebujú, musia vedieť, čo sa deje za stenami, za múrmi budov Európskeho parlamentu, Európskej inštitúcie a komisia a parlament sa oberajú správnym smerom. Pri vchode, dajme tomu, je uvedené, že sa schôdza vysiela, tak ako vlastne aj všetky schôdze našich výborov. Predpokladám, že tak ako aj vy, keď absolvujeme stretnutia s lobbystami, tak to musíme zaregistrovať na stránke Európskeho parlamentu, ktorá je určená za každým, keď absolvujeme stretnutie. Musíme sa teda snažiť e, konať transparentne všetko, e, čomu sa venujeme, je vlastne transparentné, aby občan nemal pocit, že je tu ten múr medzi nami a nimi. Ale vidíme, e, že Naďalej e, sú veci e, v takej e, skôr temnote. Ide na úrovni rady, samozrejme, to všetci vieme. Ja som to zistila ešte o mnoho viac po voľbách a keď som sa stala súčasťou Európskeho parlamentu, lídry členských štátov tam zasadajú, to je všetko, čo o tom vieme, ale nevieme kto tam presne je za krajiny, kto tam presne rozhoduje, o čom hovoria, ako to celé prebieha. Nič o tom nevieme. Moja krajina, Francúzsko, možno je zlým príkladom. Bol tu návrh reformy na trans- zvýšenie transparentnosti. Jedna krajina zablokovala tento návrh a síce Francúzsko hlasom prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý sa vyjadril údajne, že chce demokratizovať Európsku úniu a teraz je prvým zástancom toho, aby všetko prebiehlo sa zatvorenými dverami. Je mi ľúto, že to musím takto povedať, pán komisár. Prečítala som si vaše odpovede na písomné otázky, ktoré e, sa um, zaslali pred vašim vypočutím na post komisára a v odpovediach uvádzate, že chcete úzko spolupracovať s radou na presadenie väčšej transparentnosti v celom legislatívnom procese a e, zároveň chcete uzavrieť rokovania medzi inštitúciami o registri transparentnosti. Teda chcem sa pýtať na dve veci. Najskôr, ako podpredseda komisie, ktorý má na starosti medziinstitucionálne vzťahy, ako plánujete s nami spolupracovať s cieľom toho, aby vlády členských štátov zverejňovali e, pozície, ktoré zastávajú v rade? A druhá otázka, čo sa týka stretnutí s lobbystami, väčšina vlád e, odmieta jednoznačne zverejňovať tieto stretnutia. Ako teda konkrétne chcete k tomu pristúpiť, aby sa uzavreli rokovania o registri transparentnosti? Ďakujem. Very well. I don't have... OK, nemám žiadneho ďalšieho rečníka na to známe. A ak už nik iný e, sa nechce vyjadriť, doplním ešte jednu otázku. Viem, že už máte obrovský zoznam otázok, ale e, bola som rada, že ste zdôraznil E, že konferenciou e, o budúcnosti Európy sa, sa usilujeme o dialog s občanmi EÚ. Môj výklad toho by bol, že je to veľmi dobré, lebo v takom prípade to nebude len národná diskusia, ale bude to diskusia alebo diskusie medzi občanmi EÚ rôznych krajín a viete, že návrh parlamentu um, k, k Agoras uh, uh, občanov E, toto sa zdá byť kritický bod e, e, bolo by dobre konkrétnejšie vedieť, aká je pozícia komisie, lebo keď som čítala oznámenie, tak nie je to príliš jednoznačné. Máme jednu inštitúciu, ktorá je zablokovaná, potom Ehm, ehm, inštitúcia, ktorá potrebuje e, ambicioznejšie návrhy a potrebujeme viac dynamiky. Čiže niečo sa musí e, udiať. A e, chcela by som jednoduchú odpoveď, či ste s nami na jednej lodi, aby ste podporili ambiciozný prístup, aby ste nedopustili, že budeme mať ďalšie dialógy, ako sme mali, kde nedostávame ozajstnú spätnú väzbu a teda e, nediskutujeme len tak, aby sme diskutovali a počúvame, ale naozaj e, berieme na vedomie e, vyjadrenia občanov. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj cteným členom za vaše komentáre, za vaše otázky a konštruktívny nátlak, e, aby som e, sa zlepšil, aby sme sa zlepšili, aby sme e, mali lepšie výsledky. Začnem otázkou o lepšej legislatíve. Na začiatku som chválil tento nový spôsob, ako ste to komunikovali. Bola to veľmi dobrá výmena názorov s konferenciou E, predsedov výborov a s podpredsedami. To bol duch, v ktorom by sme mali pokračovať. Spomínam si veľmi dobre, e, e, pán Tajany navrhol, že by sme tam mali pridávať aj neformálne diskusie, aby sme boli dobre informovaní o tom, ako sme na tom, ako napredujeme v implementácii programov. Ďalšia vec, čo sa stane, je, že sa dohodneme na spoločnom vyhlásení e, priorít pre tento rok. Dúfame, že budeme schopní e, toto splniť a docieliť dohodu troch inštitúcií. Čo by mali byť priority? Aké by mali byť priority? Na čo by sa mali zameriavať? E, teda priority, ktoré budú predložené v tomto pracovnom programe komisie, alebo ešte z predchádzajúceho volebného obdobia, v čo mi komisia chcela pokračovať. Eh, takže dúfame, že čo skoro ukončíme prácu aj v tejto oblasti. Čo sa týka spoločného viacročného programovania, to sa udeje prvýkrát. Veľa sme uvažovali, ako sa k tomu lepšie postaviť, ako eh, dať tomuto eh, dokumentu určitú strategickú hodnotu a element, aby to bolo mm, trošku tak povediac, nad horizontálnym myslením eh, eh, ilustrovali, ilustrovalo by to, kde chceme vidieť Európsku úniu o 5-10 rokov. V súčasnosti uvažujeme tak, že mm, sa pokúsime prepojiť to s prvým výročným eh, programom, teda s novou predpovedou vlastne pracujeme na tom e, v komisii a máme vynikajúcu spoluprácu s parlamentom a s inými inštitúciami a E, e, táto e, Foresight Report, táto správa predpovede bude k vám, vám prekladaná každoročne a bude otvárať diskusie k strategickým témam, no a následne na reakcie a diskusie v parlamente a v našich hlavných mestách to by to malo byť zapracované do programu komisie na budúci rok, čiže ide o to, aby sa pracovala na tomto programe aj na viacročnom programovania na strategickej e, e, e, predpovednej správe. No a to by malo byť niekedy v máji, no a potom by som mal byť schopný vám povedať, čo bude v tomto viadračnom programovaní. Možno by sme mohli využiť ten formát, e, e teda e, s podpredsedom e, alebo akýkoľvek iný formát, ktorý by ste považovali za e, atraktívny, aby sme e, mali rovnakú výmenu, rovnakú dobrú výmenu, ako sme mali v januári. Čo sa týka implementácie legislatívy a gold plating, Eh, tak pamätám si, že som sledoval jeden zložitý legislatívny akt, pretože jednoducho ma zaujímalo, eh, aká zložitá je tá otázka, predovšetkým v tak veľkej krajine ako Nemecko. V tomto konkrétnom príklad, prípade myslím, že to bol eh, REACH, jeden legislatívny akt bol, bol transponovaný do 1500 e, legislatívnych aktov. Čiže chápete, že nie je jednoduché e, pre e, komisiu monitorovať transpozíciu do detajlov, ale nechcem teraz ako keby ustupovať od tejto zodpovednosti a čo by sme mali robiť je pokračovať v našom monitoringu, v našej kontrole, využívajúc naše pilotné platformy EÚ a ja platformu Refit zmením na niečo, čo e, bude snáď modernejšie, predpojené s predpovedou a to je platform, platforma, ktorá sa bude hodiť do budúcnosti. Takže e, ak niektoré zákony, ktoré sme prijali pred dvoma, troma rokmi, e, v tomto každý týždeň sa meniacom prostredí, e, ak sa to stále bude hodiť do budúcnosti, e, zameriame sa na to z tohto uhla. Čo sa týka gold plating, mám e, taký návrh, nie je to super vedecké, ale mohlo by to byť veľmi efektívne a diskutoval som o tom so zástupcami Európskeho parlamentu už predtým vy v našich hlavných mestách eh, máte možnosť vypracovať určité systémy včasného varovania, keď trošku preženiem, keby sme mali eh, nariadenie 100 strán a vidíme, že Národný parlament to transponuje vo forme mm, e, zákona 300 strán, tak to je mm, niečo, čo sa pridáva k textu v takom prípade. Takže vtedy nepotrebujete nejakú super vedeckú analýzu, lebo vidíte, že niečo tam nesedí a tento systém včasného varovania môžeme e, využiť z nášho e, zastupiteľstva a pozrieť sa na to na no tento konkrétny eh, prípad, či toto nariadenie je eh, transponované správnym spôsobom mm, a či to komplikuje spôsob, ako implementujeme európsku legislatívu. Čiže toto je eh, jeden z návrhov, teda aby naše delegácie v našich členských štátoch boli aktívne, aby slúžili ako sprostredkovateľ pre zlepšenie vzťahov medzi komisiou, Eh, inštitúciami EÚ a členskými štátmi a eh, mali by mať viac úloh ako len komunikovať, pretože ten vzťah je oveľa zložitejší. Čiže ak môžeme mať takýto deal, mm, teda aj Európsky parlament by mohol využiť eh, spoločne teda dal by sa vyslať signál, keď niečo evidentne sa uberá nesprávnym smerom. Myslím, že by nám to pomohlo, ušetrilo by nám to veľa času a bola by to praktická reakcia na gold plating, čo často vytvára zlú krev a negatívny imič pre európske inštitúcie, pretože občania nevedia, <clears throat> odkiaľ pochádza táto excesívna byrokracia, táto nadmerná byrokracia. Myslia si, že z Bruselu, ale často je to z ich vlastných miest. Čo sa týka správy Task Force, pán Timmermans, na ktorej pracoval e, dvoma slovami, čo bola najväčšia vec, najväčší prístup, aktívna subsidiarita. To znamená, že Ehm, môžeme komunikovať s vami, budeme komunikovať s národnými parlamentmi. Naozaj, ehm, pokiaľ ide našu prácu ehm, z dola nahor, čiže keď to bude niečo veľké, budete teda informovaní včas, aby ste pripravili prostredie pre návrhy, ktoré predložíme, aby ste boli schopní to eh, rozvíjať, okomentovať, zapojiť sa do diskusie s nami eh, už v prípravnom štádiu. Čiže až finálny produkt eh, bude prijatý kolegium, tak vás neprekvapí, že toto je niečo super nové, o čom ste nikdy nepočuli, ale už budete vedieť, že toto už bolo na stole ako návrh. Mali ste šancu k tomu prispieť, okomentovať to a uvidíme, nakoľko to bolo reflektované v návrhu, ktorý bol prijatý vlastne kolegium Domenek, e, ešte raz chcem zdôrazniť silný politický záväzok našej predsedničky na celej komisie naozaj e, vyvinúť ďalej našu spoluprácu, rozvinúť našu spoluprácu na základe článku 225. Ehm, a keby som povedal, že automaticky budeme rešpektovať e, každé právo na Mm, správu z vlastnej iniciatívy, tak by som nehovoril pravdu, lebo na začiatku by sme asi museli trošku doladiť e, tento mechanizmus. Povedali sme, že sme pripravení sledovať správy z vlastnej iniciatívy v legislatívnej iniciatíve v duchu rešpektovania e, proporcionality a subsidiarity a samozrejme, znovu, keď trošku preženiem, e, tak by sme chápali, keby právo na e, uznesenia iniciatívne boli o téma, ktoré sme už pokryli, e, tak by sme to neurobili druhýkrát. Čiže čo by som navrhol, teda v záujme úspechu spolupráce na tejto úrovni by bolo naozaj mať úzkú spoluprácu, navrhujem akúsi, akýsi spoločný výbor medzi našimi e, e, správami, e, aby sme sa včas navzájom informovali, čo sa plánuje, čo je predbežný názor na tú iniciatívu a ten návrh zo strany oboch inštitúcií, aby sa zabezpečilo, že to bude úspešné, aby sme naozaj teda politicky splnili tento záväzok a keď budete mať právo na e, iniciatívnu správu, tak môžeme predložiť dobrý návrh, e, na ktorý obe naše inštitúcie budú hrdé a potom to bude súčasť trialógu a budeme mať novú kvalitnú legislatívu v európskych knihách. Viacerí z vás, pán Zveza, pán Šolc, pani Šajbel, ale aj pani Bishop spomenuli otázky, ktoré máme na stole už veľmi dlho. Pýtate sa ma, čo môžem urobiť, aby som e, pohol, nasmeroval radu správnym smerom, aký by mal byť môj prístup. Mňa tiež prekvapilo po 5 rokoch e, vo funkcii medziinštitučného eh, komisára. Eh, pracoval som v energetike a vrátil som sa a potom eh, väčšina z tých spisov spred 5 rokov mm, boli ešte na stole. Bolo to ľahké pre moje vypočutie, lebo som si ešte veľmi dobre pamätal, lebo som nad nimi strávil veľa času. Čiže uvažoval som, čo môžem urobiť lepšie tentokrát. No a myslím, že eh, by som bol pripravený eh, zapájať sa s vami a s radou ehm, do všetkých týchto dlhotrvajúcich otázok. Dívam sa na eh, kolegu z Európskej komisie, budem hovoriť s triom predsedníctva o týchto otvorených otázkach. Potom sa vrátim k vám, čo si myslia o tomto a potom sa môžeme pokúsiť vypracovať kompromisný návrh. A úprimne povedané, myslím, že aj ak by to nebolo na 100% podľa vašich predstav, som presvedčený, že to nebude ani na 100% podľa predstav rady, ale myslím si, že to bude lepšie po 7 alebo 8 rokoch uzavrieť niektoré zo spisov a pohnúť sa ďalej, alebo sa dohodnúť, alebo sa dohodnúť, že sa tak veľmi e, e, rozchádzame, že je ťažké ukončiť tieto spisy a možno by sme e, sa toho mali vzdať. Teraz hovorím veľmi spontánne, ako vidíte, nemám žiadne poznámky pred sebou, ale toto je to, čo by som navrhol, ak si myslíte, že je to dobrý nápad. Ehm, urobiť druhý pokus, počúvať vás, e, navrhnúť e, kompromisné návrhy, alebo to ukončiť a začať od nuly. To by bola moja predstava, lebo inak môj e, nástupca bude zodpovedný za e, vybavovanie e, prípadov, ktoré už takto strašne dlho na stole. Takže zvážme to, ako som povedal, je to veľmi spontánny nápad. A ja by som počúval vaše návrhy, keď si myslíte, že by sme sa mohli ubrať týmto smerom. To sa týka niektorých otázok, ktoré položil pán Durand. Mali sme veľmi dobré stretnutie pred niekoľkými týždňami o komitológii, o delegovaných aktoch, vykonávacích aktoch a toto sa dosť uberá e, do tejto kategórie. Ja chápem, že súčasť e, tej blokády je, že niekoľko rokov sme možno zanedbávali alebo nevyvíjali, alebo jednoducho nebol dostatok úsilia zo všetkých strán mať viac týchto spoločných zasadnutí medzi Európskym parlamentom a radou. Možno by sme sa mohli pokúsiť e, v konkrétnych témach mm, počúvať e, jeden druhého tých zásadných aktérov, hráčov, aby sme sa pochopili, aby sme preskúmali možnosti ďalšej spolupráce a uvidíme, kam nás to povedie, lebo súhlasím s vami, aj pre nás niekedy je to veľmi ťažké, lebo cítime, že je tu napätie medzi parlamentom a e, rádou a často to, to nie je dobré pre Európsku úniu. Pána Tervo Scarfield hovorila o jednohlasnosti e, a o otázkach právneho štátu. A znovu, úprimne povedané, aj pokiaľ ide o otázku právneho štátu v Polsku, ja som mal dve um, rady, zasadnutia rady. Um, teda išlo Polsko. Diskusia bola dosť dynamická, robustná a ostane to na radare. Bude sa o tom diskutovať eh, pani kolegyňa Jorová a Didier Reinders zavedú nový mechanizmus, ktorý bude pravidelný, každoročný a bude pokrývať všetky členské štáty a ja dúfam, že to zavedie aj nový element diskusie e, rady, lebo uvedia, že to nie je len nejaké úsilie zamerať sa na dva členské štáty, ale je to spravodlivé. E, monitorujeme, ako sa respektuje právny štát vo všetkých členských štátoch a ako tieto konkrétne krajiny ako teda sú na tom v porovnaní s ostatnými, no a potom by nás to možno priviedlo ďalej e, v diskusii pani Buržová, chcem vám povedať, že tí, ktorí so mnou spolupracovali eh, v AVKO predtým v minulosti, vždy keď ma pozvete, tak prídem. Ak chcete eh, pozvať iného komisára alebo komisárku na nejakú tému, tak zabezpečím, aby prišli. Čiže bude to závisieť do vysokej miery aj do dynamiky, ktorú vytvoríme medzi sebou, eh, aká by bola dobrá frekvencia stretnutí, aké témy chcete e, prediskutovať. Ja budem, e, dobre, ja budem, mož, ja budem fungovať ako prostredkovateľ, ale ak máte um, nejaké otázky na um, niektorých kolegov v konferencii o budúcnosti Európy, e, register transparentnosti, tak som presvedčený, že príslušní komisári budú ochotní prísť, ak máte Ehm, nejaké špecifické otázky. Naša predsednička bola jasná v tom, že musíme s vami e, spolupracovať veľmi e, úzko a budeme s vami spolupracovať veľmi úzko v vašom výbore. Čo sa týka otázky pána Šolca, na Margo konferencie o budúcnosti Európy. K tomu vám môžem povedať toľko, že my sa vynasnažíme, aby sme oslovili čo najviac občanov, uvítali by sme akékoľvek vyjadrenie, akúkoľvek pomoc, podnety. Isté, že vnímame Európsky parlament ako úzkeho spojenca, blízkeho spojenca. Budeme musieť zvážiť rôzne e, kombinácie, e, aby sme skombinovali e, teda aj stretnutia s občanmi e, priamo fyzicky e, na mestských úradoch, samozprávach e, alebo aj online komunikáciu. Budeme sa musieť tomu postaviť tvorivo, ako chceme osloviť občanov. Ak chceme osloviť aj mladých ľudí, mali by sme vycestovať za nimi do univerzít, na univerzity, do hlavných miest v členských štátoch. Z našej strany rozhodne je tu odhodlanosť a budeme to sledovať aj potom v ďalších fázach. Viem, že E, dialog s občanmi je spojené so mnohými frustráciami. Rôzne iné podobné iniciatívy z minulosti občania nemali pocit, že sme brali na vedomie ich názory, lebo dostali od nás len veľmi zložité technické odpovede alebo nedostali žiadnu odpoveď vôbec. To musíme napraviť my sme teda odhodlaní postaviť sa k týmto výsledkom tak, že chceme konať. Ak budú výsledky legislatívnej povahy, tak budeme konať aj v legislatívnej rovine. Nevylučujeme zmenu zmluvy, ale tu vám musím povedať, že vychádzajú zo skúseností z predchádzajúcej rady pre všeobecné záležitosti, každý ten členský štát sa vyjadril a iba dve členské krajiny sa pozitívne postavili k zmene zmluvy jedna z nich eh, podľa mňa chcela pridať viac právomoci Európskej únii a druhá krajina chcela odňať nejaké právomoci z európskej úrovne a vrátiť ich späť na národnú úroveň. Mm, zvyšok členských štátov sa dosť dráhavo stával k otázke otvárania zmluv, pretože sa obávajú opakovanie situácie zlyhaných referent. Eh, nemyslia si, že by bolo vhodné nastrovať tieto otázky, e, ktoré nie sú až také atraktívne pre občanov, ktorí žijú v regiónoch mimo hlavných miest. Teda musíme sa sústrediť na tie témy, ktoré najviac rezonujú občanov, hlavne tých 6 priorit komisie. A okrem toho, to publikum, ktoré dobre pozná inštitucionálny rámec Európskej únie, aké nedostatky tu sú, v akých smeroch by sa dali e, zlepšiť mechanizmy fungovania my sa vynasnažíme osloviť čo najširší rámec eh, respondentov, komunikovať. Som si istý, že aj vy sa o to budete snažiť. Nepochybne výbor AVKO nás bude kontrolovať, tlačiť tým správnym smerom, tak aby sme sa dopracovali k jasným výsledkom tejto diskusie s občanmi a aby sa potom prijali aj eh, z toho vyplývajúce kroky. Potom v tých prvých dvoch rokoch eh, to e, uzavrieme tento proces a potom ešte budeme mať polovicu e, tohto mandátu, aby sme presadili to, čo vyplynulo z tohto dialógu do praxe. A ešte posledná otázka od pani Šajby. To sa týka transparentnosti. Ak by som to mala vyhodnotiť naozaj férovo, myslím, že je treba, aby sa veci pohli na oboch stranách. Tie diskusie medzi komisiou a parlamentom, tak ako e, ich viedol môj predchodca pán Timmermans, čo sa týka registrácie, teda, že bez registrácie nie je možné dovedzať kontakt e, v Európskom parlamente, e, že sa to posúva slubne ale nedosiahol sa výsledok. Viem, že sú na to dosť rozporúplné názory. Ak by však parlament ustúpil, bol by to veľmi jasný signál a z hľadiska transparentnosti aj pre ostatné inštitúcie, najmä pre radu. A tým by sa vyvinul aj tlak na radu ešte o to väčší. Zrejme ste si všimli, že talianské stále zastúpenie ako prvé sa chystá dodržať toto pravidlo, chystajú sa zverejňovať všetky schôdze, ktoré ich zástupcovia absolvujú, ich diplomati. Dúfam, že to je pozitívny precedens a rozhodne my budeme presadzovať e, úrady, aby sa to rozšírilo, takýto prístup aj u ďalších. Dúfam, že som odpovedal, pani predsedajúca, na väčšinu otázok od e, poslancov. Ďakujem. Ďakujeme, pán podpredseda. Myslím, že ste dostali mnoho otázok, pokúsili ste sa na ne odpovedať. Myslím, že niektoré otázky ešte ostali nezodpovedané, ale ešte budeme mať priestor sa im povenovať. Rozhodne ste si všimli, že e, tu v sále je záujem o konferenciu, o právo e, iniciatívy, transparentnosť a tak ďalej. O tieto otázky je tu veľký záujem. Keďže nemáme žiaden ďalší bod na programe, ani žiadne ďalšie informácie, postupne už všetci odchádzajú. Chcem ešte ohlásiť, že najbližšia schôdza prebehne 17. marca tohto roka od 9. do 12.30 a potom bude pokračovať od 14.30 do 18.30. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz a príjemný večer všetkým. Dovidenia.